Guten Morgen, wir nehmen unsere Beratungen auf heute. Dobré ráno, pokračujeme v schôdzi. Dnes je dôležitý deň a chcem poslancov upovedomiť o tom, že je 9.00, takže čas začať. Alebo 9.00 už bolo, takže naozaj najvyšší čas začať. A začíname e, bodom, ktorým je správa Dvora auditorov 2014. Vítam tu predsedu Gradieru e, Pán Lazaro je e, tiež tu. Vítam tu aj e, ostatných členov dvora auditorov, ktorí prišli. Tešíme sa, že ste tu. Vítajte. Pani podpredsednička Georgieva je tu spolu s ďalšími zamestnancami generálnych riaditeľstiev. Pán predseda Kadera, nech sa páči, môžete predstaviť e, výročnú správu. Nech sa páči. Mám Ďakujem pekne, pani predsednička. Pani spravodajkyňa, podpredsednička Georgieva, kolegyne, kolegovia, poslankyne, poslanci, dovolte mi, aby som sa poďakoval za túto príležitosť predstaviť e, správu Dvora auditorov za finančné správovo- o finančnom správovaní EÚ za 2014. Tento rok bol naozaj zložitým pre Európsku úniu. Únia a členské štáty eh, boli vystavené dlhodobým eh, výzvám, ktoré si vyžiadali eh, riešenia, rast, zamestnanosť, zabezpečenie energetických potrieb, dosiahnutie klimatických cieľov a potom migračné toky a tým súvisiace bezpečnostné otázky. EÚ a členské štáty sa musia snažiť e, využiť lepšie e, tie štruktúry, ktoré už majú k dispozícii, e, pretože je potrebné nájsť peniaze z z ktorých budú zvládať tieto, tieto výzvy a musia zabezpečiť dobré investovanie týchto prostriedkov. Hlavné zdroje financovania EÚ alebo na úrovni EÚ tak e, tým hlavným zdrojom je samozrejme rozpočet EÚ. A my teda každý rok pristupujeme k auditu tohto rozpočtu. Keď sa pozrieme na výsledky nášho auditu za posledné roky, tak vidíme, že je potrebné uplatňovať nový prístup. Ak skutočne chceme, aby európsky rozpočet sa vynakladal lepšie a rýchlejšie, aby sa teda dostalo výzvam, ktorým je EÚ momentálne vystavená, tak je takýto nový prístup absolútne nevyhnutný. Vyzývame k tomuto novému prístupu, pretože všetci, ktorí sú zodpovední za správovanie európskych eh, fondov, musia zmeniť eh, svoj prístup. Eh, tí, ktorí príjmajú rozhodnutia, musia lepšie alokovať zdroje, vychádzajú z dlhodobých priorít EÚ. A Tiež je dôležité mať lepšiu reakciu schopnosť v časoch krízy. Legislátori musia zabezpečiť, aby programy eh, jasne stanovovali ciele, ktoré sledujú a aby e, sa stanovili za každým aj rizika, ktoré sú priateľné v finančnom riadení. No a e, finanční manažery musia zabezpečiť kompatibilitu e, s pravidlami pri vydávaní prostriedkov a dosahovanie cieľov. Na to všetko je však potrebný čas. Stratégia Európa 2020 je v polovici, tiež prebieha programové obdobie 2020 Kultúra finančného riadenia EÚ sa teda vyvíja dlhodobo a na e, zmeny sú tiež, je tiež potrebný čas. Čiže pozrime sa na to, čo sa dá urobiť e, teraz. Viacročný finančný rámec je pred previerkou v polčase a myslíme si, že toto je naozaj vynikajúca príležitosť zamyslieť sa nad prioritami a nad štruktúrou určitých programov. Je to naozaj vynikajúca príležitosť zamyslieť sa nad tým, ako lepšie využívať prostriedky, ktoré máme k dispozícii. Teda nástroje finančného riadenia, ktoré už sú k dispozícii, e, ich vylepšenie je našim cieľom a poukazujeme na to v správe. Vážené poslankyne, vážení poslanci, v roku 2014 Európska únia vydávala prostriedky na základe plánovania z rokov 2007 až 2013. Čiže naša správa nevyhnutne poukazuje na viacero dlhodobých problémov, čiže toto ešte nie je prekvapenie. Dôležité je však to, aby sa tieto problémy vnímali v kontexte. Myslíme si, že naša správa odráža finančné riadenie EU v roku 2014 a tiež poskytuje informácie o možnosti vylepšiť ho v najbližších rokoch. Poprvé, rok 2014 bol schválený, účtovné závierky sú spolahlivé a teda naše e, stanovisko e, o tomto vypoveda. Sme tiež toho názoru, že žiadne e, podstatné chyby e, sa e, v ústavníctve nevyskytujú, pokiaľ ide o príjmy, ale pokiaľ ide o platby, tak tam je to problematickejšie. Stále istá časť prostriedkov EÚ sa nevydáva v súlade s pred písmy. Pokiaľ ide o platby, tak tá odhadovaná priemerná chybovosť predstavuje 4,4 Čiže vidíme, že e, táto chybovosť je za posledné 3 roky stabilná. E, pokiaľ ide o, o e, stanovenú e, hranicu podstatnosti, tak tam úroveň chybovosti predstavuje 2 Čiže týka sa to operatívnych výdavkov, nie administratívnych. Poznamenávame, že väčšina našich operatívnych výdavkov je inherentne eh, riskantná, pretože výpočet eh, platieb do veľkej miery vychádza z informácií poskytnutých konečnými príjemcami eh, podľa toho, aké programy ide tí koneční príjemcovia fondov to môžu byť polnohospodári, výskumníci, malé stredné podniky, mimovládky alebo dokonca vlády. A tí sa teda poskytujú vstupné informácie. A z našich analýz vyplýva, tak to nie, že by sme chceli povedať, že e, typ, konkrétny typ riadenia e, nejako predurčuje mieru chybovosti. Keď sa pozrieme na vzdelaný manažment, E, teda vzdelané riadenie členskými štátmi, tak tam je chybilo 4,6 a to sa týka tých operatívnych výdavkov aj vo všeobecnosti, čiže tam to percento je rovnaké. V našej analýzy vyplýva, že je tu e, veľký vzťah medzi chybovosťou a typom programu v prípade programov, kde dochádza k e, uhradeniu nákladov, je to 5,5 a v prípade e, programov, e, kde teda platby musia splňať určité podmienky, tak je to 2,7 Čiže očakávaná chybovosť vo výdavkoch v rôznych okruhoch finančného rámca sa v tejto súvislosti líši. Pokiaľ ide o naše e, okruhy, tak v konkurschopnosti e, tam máme 5,6% e, chybovosť v oblasti prírodných zdrojov je to 3,6%, v prípade kohezie 5,7% a v prípade globálnej Európy 2,7%. Dôležité je pritom mať stále pod kontrolou rizika a preto sme e, začali e, s krokmi na predchádzanie chybám a ich nápravu. Korektívne opatrenia e, znížili v posledných rokoch odhadovanú mieru rizika o 1,1%, ale bolo by sa prejelo opraviť viac chýb, keby všetky informácie, ktoré sú v reťazci riadenia a kontroly k dispozícii, keby tieto informácie boli bývali využité. Toto je dôležité zistenie a preto vyzývame komisiu, aby v plnej miere využívala korektívne právomoci vrátane tých, ktoré zavadza súčasný jednočný finančný rámec, aby sa chybovosť ďalej znižovala a aby sme e, naozaj prostriedky využívali náležitým spôsobom aby sa dali e, prípadne e, niekde stiahnuť a e, na inom mieste využiť lepšie. Ak Európska únia má naozaj tie výzvy, ktorými sa stretáva zvládať, musí lepšie investovať svoj rozpočet. To je evidentné. Keď sme sa pozreli na prepojenia medzi stratégiami EÚ a väčším finančným rámcom, tak vidíme, že sa dajú ešte lepšie zosúľadiť, aj pokiaľ ide o priority, aj pokiaľ ide o obdobia. Ďalej zdôrazňujeme tú skutočnosť, že členské štáty stratégiu Európa 2020 nepretavujú na ciele na operatívnej úrovni, pokiaľ ide o e, dohody a programy o partnerstve. Je potrebné monitorovanie a príspevkov EÚ dosávaním cieľov z Európa 2020. A toto je však otázka, ktorou sa musia zaoberať tí, ktorí prijímajú rozhodnutia legislatóri, zase zohrávajú kľúčovú úlohu, pokiaľ ide o pretavenie politických cieľov do cieľov na úrovni EÚ. Tieto ciele by sa teda mali potom odrážať do riadenia programov. Napríklad pokiaľ ide o zdieľané riadenie, tie ciele musia byť naozaj jasne stanovené a musia byť kvantifikované v programoch a dohodách o partnerstva. Nie je tomu vždy tak. V súčasnom funkčnom období členské štáty nemusia vo svojich programoch zakomponovať spoločné indikátory a pokiaľ ide o dosahované e, ciele, Eh, ak sa nesahujú, tak eh, to pre členské štáty nemá žiadne konkrétne dopady. Eh, čiže rozpočtovanie a riadenie prostriedkov vychádzajúce z výsledkov, toto sú nové prístupy, ktoré veľmi vítame, hoci sa tým neriešia všetky výzvy. Naše rozpočty môžu um, teda majú veľký potenciál vylepšovania v tomto zmysle. Pokiaľ je rozpočet EÚ, ten je pod veľkým tlakom pretože e, tu máme e, malú maržu na platby. E, máme tu na utečeneckú krízu a ďalšie neočakávané vývojové trendy vytvorilo sa značné zaostávanie v určitých oblastiach, v platbách. Platby sa presunuli do iných oblastí, kde boli eh, naozaj naliehavejšie. Keď sa potom 2014, tak eh, znova eh, sa očakáva, že toto omeškanie sa vyskytne. Niektoré členské štáty majú problémy s absorpčnou kapacitou, nedokážu absorbovať prostriedky z rozpočtu EÚ, ktoré im boli pridelené. Štyri členské štáty alebo e, takto 15 európskeho rozpočtu e, e, národných štátov predstavuje táto neschopnosť, neschopnosť absorpcie takéto percento národných rozpočtov predstavujú prostriedky z rozpočtu EÚ, ktoré neboli využité. Toto pani predsednička ohrozuje princíp value for money, čiže napríklad tie výberové kritéria, to je vec, ktorú je potrebné mm, zvážiť. Nesplatené pohľadávky to je ďalšia oblasť, je potrebné zlepšiť cash flow z krátkodobého hľadiska. V správe poukazujeme na dlhodobejšiu perspektívu, na lepšie projekcie, na lepšie predpovedanie. Toto sú teda oblasti, ktoré sa musia v oblasti finančného riadenia vylepšiť. Taktiež e, transparentnosť je potrebné zlepšiť. Myslíme si, že základom transparentnosti je e, dobre informovanie, pokiaľ ide o kvalitu riadenia a toto vyplýva plne aj z našej správy. A komisia už spustila diskusiu o tejto oblasti. E, integrované vykazovanie toto sa nám veľmi pozdáva. Myslíme si, že sú tu tri také oblasti, kde je potrebné zlepšiť eh, transparentnosť, eh, eh, dlhodobé potreby cash flow, chybovosť v platbách a korekcie a výsledky vynakladania prostriedkov z rozpočtu EÚ. A tiež je potrebné zlepšiť transparentnosť politík EÚ, ktoré nie sú priamo financované z rozpočtu a nové formy financovania, aby e, nemali e, nejako e, spochybniť verejnú kontrolu a audit a nemali by nadmieru zvýšiť finančné rizika. Na záver, vážené poslankyne, vážení poslanci, myslíme si, že EU musí svoje prostriedky vydávať lepšie, musí konať tak, aby investície naozaj išli ruka v ruke s prioritami EÚ jednoduchšie, pravidlá musia zabezpečiť zastávanie výsledkov a zdroje musia byť riadené efektívnejším spôsobom. Čo keď to celé sčítame, počiarkneme, môžeme to nazvať naozaj novým prístupom. Pani predsednička, dámy a páni, Európska únia, jej krajiny, občania majú právo eh, byť informovaní o tom, ako sa vynakladajú v EÚ ich prostriedky. Európsky dvor auditorov chce pomôcť Európskemu parlamentu s eh, vykonávaním auditov, vyhodnocovaním rizik a príjmaním konkrétnych odporúčaní. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujeme pekne, pán predseda. V úvode ste povedali, že žiadne prekvapenia tam nie sú, ale ten prístup vychádzajúci z výkonnosti, ktorý uplatňuje dvor auditorov, je predsa len prekvapením. E, tí, čo si už tú správu prečítali, to ste takto vnímali, takže ďakujem pekne v mene výboru za vašu prácu. Pre nás je to naozaj práca dôležitá, veľmi hodnotná inovatívneho charakteru a zase raz ste priniesli dôležité informácie pre našu prácu. A myslím si, že naozaj je už na čase konať a reagovať. E, toto je vec, ktorú vy opakujete neustále, tie tri oblasti, ktoré ste nazvali, napríklad kvalita informácií, to je dôležité, takže tu sme si do veľkej miery zajedno a bolo by fajn, keby sa nám v tejto otázke, ale aj v iných, ktoré ste načetli, podarilo dopracovať k lepším výsledkom. A teraz dávam slovo podpredsedničke komisie. Nech sa páči, môžete reagovať, pani Georgieva. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne, pani spravodajkyňa. Ďakujem e, vám, pán Lazaro, ďalší členom, vážení členovia e, účtovného dvora. Za posledné roky, odkedy som teda najprv sa pridala k predsedovi Kerberovi pred týmto výborom, aby sme diskutovali prezentáciu výboru k výročnej správe za rok 2013. Ja, kolegovia o výbore, sme mali množstvo možností konštruktívne e, diskutovať, e, užitočne diskutovať e, s dvorom a chcem oceniť prácu, ktorú súdny dvor, pardon, účtovný dvor činí, aby nám pomohol zlepšiť finančné spravovanie rozpočtu mhm. EÚ, zlepšiť kvalitu použitia prostriedkov našich daňových poplatníkov. Chcem poďakovať všetkým vám a vašim kolegom. Súhlasím s predsedom Kalderom, pokiaľ ide o výzvy e, spojené s e, potrebou vytvoriť pracovné miesta pre ľudí, zabezpečiť našu energetickú budúcnosť a bojovať e, proti klimatickým zmenám, zaoberať sa so súdnosťou e, utečeneckej krízy. Ja by som dodala ešte ďalší bod, kritickosť znovu nadobnutia dôvery našich občanov a s týmto cieľom práca súdneho dvoru a našich, e, našej práce v komisii sú nevyhnutnými podmienkami. Takisto by som veľmi súhlasila a plne podporila, plne e, sa zastala nového prístupu, ktorý má predseda e, Caldera, ktorý chce e, nastúpiť nové kroky pre novú realitu. A my v komisii pracujeme na tom, aby sme rozpočet prispôsobili prioritám, zamerali sa na výsledky a posilnili kontroly. Takisto podporujem E, opatrnosť, ktorú naznačil pán e, predseda Caldera. Potrebujeme systematické zmeny e, v kultúre a praxi manažmentu strojov a to sa udeje za noc. A ušak musíme prijať kroky deň po dni a v tejto práci veľmi chceme mať prínos z kritických pohľadov od súdneho dvoru, od tohto výboru. V svojich komentároch by som rada vyzdvihla v prvom rade e, otázku, kde sme pokročili, po druhé potom, kde treba urobiť viac a po tretie potom špecificky vyzdvihnúť určité osobitne dôležité výzvy Začnem s tým, kde sme pokročili. Ako pán Caldera eh, vyzdvihol, účty sú v poriadku, máme tu 8 eh, krát eh, správnu korektnú previerku. Účty zodpovedajú medzinárodným aktuálnym štandardom transparentnosť a mier, maximálna miera informácií porovnaní s niektorými členskými krajinami je toto lepší štandard, lepší rating. Je to výsledok e, principiálnych reforiem, ktoré, reformy, ktorá bola spustená pred desiatimi rokmi, ktorá ukazuje, že keď pristúpime k novému postupu, potrvá chvíľu, ale dobre sa to vyplatí. Rada by som zdôraznila, že účtovný dvor bol a je e, dôstojným partnerom v tomto e, procese, nutí nás k lepším výsledkom, pomáha nám nachádzať riešenia e, odpovedajúce na nové výzvy, napríklad účtovníctvo pre finančné nástroje. Trend chybovosti v posledných rokoch, po druhé, nuž tak to sa E, to zvýšenie, miera zvýšenia sa, sa stabilizovala a vidíme dokonca mierne, mierne zníženie chybovosti, miery chybovosti. Pokiaľ ide o administratívne výdavky a príjmy, e, tie sú pod 2% e, pre operatívne výdavky, vidíme rôzne odtiene. Táto chybovosť sa pohybuje spomaly je správnym smerom. musíme rozpoznať to, že pri 80 eh, eh, percentách našich operácií v vzdielanom manažmente je dôležité spolupracovať s národnými inštanciami a naše eh, oddelenia čoraz viac venujú času práve tomuto smeru, aby sa množstvu úradníkov dávali usmernenia, aby sa vzdiali informácie o tom, ako e, chyby vznikajú a ako im možno predísť. V tejto súvislosti, pani predsednička, e, chcem e, vám poďakovať za iniciatívu vašeho výboru usporiadať výmenu názorov s národnými parlamentami 16. novembra, pretože zvýšenie povedomosti o implementácii európskeho rozpočtu na národnej úrovni je oblasť, kde uvidíme určite najväčšie prínosy a pozitíva po tretie, zlepšili sme naše e, korektívne opatrenia vo výkazníctve. Oznámenie k týmto krokom som 19. oktobra odprezentovala a chcem upriamiť vašu pozornosť na dôležité informácie za posledných 6 rokov. E, priemerný počet e, finančných oprav a obnov bol 3,2 miliardy eur za rok to zodpoveda 2,4 priemerných platieb za rok. A to ukazuje, že korektívna kapacita e, komisie chráni európsky rozpočet. Asi vás e, neprekvapí, že musíme naozaj zistenia účtovného dvoru e, dať do kontextu viacročnosti, viacročnosti programov, a finančné opravy, ktoré de- e, realizujeme v tomto viacročnom cykle. Určite sa e, môžeme ísť zlepšiť. A preto vždy, keď súdny dvor nám dáva usmernenia, účtovný dvor nám dáva usmernenia, berieme to veľmi vážne. Po štvrté, veľmi dôležitý bod, zvýšili sme naše zacielenie na výkon. Tu e, v prejave pána Kalderu E, bolo práve, to bolo práve jeho smerovanie toho prejavu. Toto posolstvo z výboru sme správne pochopili. Najlepšie možné výsledky a hodnoty za prostriedky. Bude to stále rastúce úsilie tohto e, výboru rozpočet zameraný na výsledky septembri sme mali k tomu veľmi napomocné výmeny názorov v tejto oblasti. Určite uvidíte, že tvrdo pracujeme a budeme v budúcich rokoch. Chceme e, inventarizovať stav, budeme k tomu mať e, oznámenia, aby sme sa lepšie zamerali na naše aktivity v budúcich rokoch. Toto zameranie na výsledky ide ruka v ruke s rozpoznaním toho, že mnohé e, že musíme sa e, držať priorít a toto rešpektovanie priorít teda nášho rozpočtu, to už vidieť v tom, čo sme navrhli v návrhu rozpočtu na rok 2016, vrátane opravného listu, ktorý výrazne zodpovedal zvýšenému e, tlaku utečeneckej krízy. Ako viete, teraz e, e, vyjednávame presne tento typ zamerania na priority v našom rozpočte. Prejdime teraz na druhý bod, kde musíme urobiť viac. Ak chceme byť účinní v oblasti vytvárania kultúry zameranej na výsledky, musíme zlepšiť naše výkazníctvo k výsledkom. Množstvo informácií je k dispozícii dokonca toľko, že e, často je ťažko sa tým prehrísť a sa, dostať sa k správnym výsledkom. Tu spolupracuje komisia, členské krajiny a ďalší aktéry. Chceme dosiahnuť e, kompletné e, použiteľné výkazníctvo zhromaždené na jednom mieste. Chceme sa vyhnúť tej pasci, že by sme sa zamerali na ľahkomerateľné výsledky nie všetko, čo je veľmi dôležité, je, veľ, je merateľné v kvantitatívnom zmysle slova. Musíme teda kombinovať kvantitatívne a kvalitatívne meranie výsledkov. Musíme tiež rozpoznať, že a uznať, že politické ciele sa menia a musíme byť agilní a me- nasledovať tieto zmeny flexibilne. Vezmime si krízu migračnú, bola prioritou, nie však takého rozsahu, ako je dnes. Musíme vedieť presúvať zdroje tak, aby sme s občanom čo najlepšie poslúžili, aby sme zabránili tomu, aby tento výsledkový rámec bol prekážkou pre e, použitie rozpočtu. Ďalej po druhé musíme pokračovať v simplifikačných, e, zjednodušujúcich postupoch Jednoduchšie pravidlá znamenajú e, menej chýb. Prijali sme krok smerom k e, tejto, tomto zjednodušovaniu nákladov. Chceme však ísť ešte ďalej a chcem zdôrazniť úsilie e, komisárov Hogan a komisárky Kretu. Chceli naozaj v regionálnej a polnospodárskej politike spolupracovať vrátanie vytvorenia vysokej skupiny pre zjednodušenie postupov, ktorá už pracuje, ako pred, pán Kaldera zdôraznil. Musíme hovoriť o tom, ako sa ciele plnia a čo potrebujeme ešte na to, aby sme uspôsobili ďalej e, postupy tak, aby sme ešte postupovali lepšie. Na záver zdôrazním výzvy najvážnejšie, ktoré sú pred nami Máme menší rozpočet na všetkých úrovniach. Dobrou e, vecou je tu to, že sme nútení robiť viac a lepšie s menej prostriedkami. Znamená to však tiež, že musíme e, si stanoviť nielen z priority pozitívne, ale i negatívne. Vždy sa ukázalo, že je to veľmi ťažké ja tu apelujeme na nás všetkých vrátane parlamentu aby sme sa v našej energii zamerali na to, kde za prostriedky našich e, daňových poplatníkov máme najlepšie výsledky. Priority musia byť nad e, linkou i pod ňou. Druhá, ďalej tá časť e, vízie pri kontrolách a efektívnosti tejto výročnej správe e, účtovného dolu je aj analýza medzi typmi e, výdavkov a typmi e, rizík. Je tu prepojenie medzi vyššou mierou rizika s určitými nákladmi. A to otázka je, ako to riešiť. My nemôžeme posielať auditora ku každému typu výdavku. Jednoducho nemáme takéto zdroje. Takže musíme vedieť naše e, kon- kontroly spojiť e, s typom rizík. Samozrejme viac kontrol pre vyššie rizika, to však neznamená, že môžeme 100% kontrolovať každý výdavok. Zasa treba spolupracovať e, s dvorom auditorov, aby sme tú efektívnosť kontrol zvýšili a ešte sa chcem zamerať na osobitnú výzvu rozvoja spoločného chápania v. Pani Dlabajová, spravodajkynia pre absolutórium, to často spomenula, ja to len podporujem, musíme pracovať nie paralelne na dvoch e, úrovniach. Nie, musíme spolupracovať zisťovať, ako možno posudzovať výkon, dospieť k operačným e, cieľom a indikátorom, ktoré sú rozumné a ž, e, realistické. Čo robí teda e, súdny, e, čo, robí, čo robí účtovný dvor, čo robí komisia, by malo ísť jedným smerom. Záverom pohovorím o e, ro, otázkach e, rozpočtového manažmentu, o ktorom hovoril pán Caldera, hovoril o absorpčnej kapacite a to e, je určite veľmi dôležité. Absorpcia prostriedkov dáva zmysel, ak sa deje správnym spôsobom a pán Caldera správne hovorí, že e, buďme opatrní pri zvyšovaní absorpcie, pretože to môže vlastne znížiť kvalitu našich, našich projektov. Určite sme vy, vytvorili e, pracovnú skupinu pre lepšiu implementáciu, aby členské krajiny zvýšili absorpciu, ale za vysokej kvality. A to viedlo k obrovskému pokroku od začiatku. V číslach pre 2015 sme videli e, obrovský nárast e, zlepšenia tých, ktorí tak zaostávali vzhľadom na tej na túto koncentrovanú snahu. Vážim si e, poznámky pána Kaldéru o nevyhnutnosti e, zlepšiť sa e, v, lep- v predpovedaní. Teraz máme viac pred- presnosti, musím skonštatovať, a to nám umožňuje dať prostriedky tam, kde to najviac je potrebné. Napríklad na utečenskú krízu Skutočne, že máme teraz lepšie schopnosti predpovedania, to nám určite len pomôže. A pán Kaldera, ja vám môžem prislúbiť, že na tom i naďalej budeme pracovať. Je to nástroj veľmi dôležitý. A ešte k tým nahromadeným e, prostriedkom u rozpočtu vidíme, že ten sklz e, omeškania postupne e, sa zmenšuje a náš e, budúci rok to budú 2 miliardy. To je náš cieľ. Rozpočtový postup, ktorý tu e, máme, na pomáha. Máme tu e, vyčlenené platobné podmien- prostriedky, ktoré nám pomáhajú splniť tie záväzky, ktoré sme si boli dali. Teraz snáď ešte poviem toľko, že rozpočet, o ktorom hovoríme, tu nie sú prostriedky komisie, parlamentu, nie sú to prostriedky európskych inštitúcií, sú to prostriedky našich občanov. A im ich dlhujeme, im dlhujeme, aby sme mali čo najzodpovednejšie využitie týchto prostriedkov. Ďakujem. Ďakujem. E, chcem nadviazať na dve, tri veci, kde očakávame odpovede, menovite otázka výkonu a ako dobre sme vyzbrojení, aby sme mohli posudzovať e, výkon dvor auditorov veľmi slušne, ale celkom rozhodne e, nám tu vystavil veľmi niči, ničivý e, posudok. Keď sa pozrieme na tú kapitolu o výkone, tak je napísané, že je dobré mať plánovacie ciele, ale keď ich vôbec neimplementujeme a nie sú operatívne, tak sú len, len virtuálnym snívaním. tak by som vnímala tú kapitolu o performance, o výkone. Dober, teším sa, že sa aj znovu ujímam. E, zaoberali sme sa tu výrazne Lisabonskou stratégiou, bolo tu vypočutie k otázke, aký je výsledok Lisabonskej stratégie. Nebol tu ale žiaden výsledok nikdy, pretože žiaden vzniknúť nemohol. Keď urobíme v roku 2019 vyhodnotenie, aký je výsledok stratégie 2020, nemáme výsledok, pretože žiaden ani mať nemôžeme, ani žiaden mať nechceme bolo by teda pani podpredsednička pekné, keby sme v tejto časti e, mohli dostať odpoveď, ako môžeme ďalej postupovať. Obávam sa v tejto veci. Ďalšia kvetnatá komunikácia z e, našich inštitúcií nám e, nepomôže. Teraz dostane slovo spravodajkyňa pre rozpočet za rok 2014 pani Martina Dlabajová. Ďakujem pekne. Vážená pani predsednička, pani podpredsednička komisie, e, vážení členovia Európskeho dvora auditorov, kolegovia, teší ma, že pán predseda v poslednom slove povedal, že e, dvor auditorov je pripravený pomôcť parlamentu a našemu výboru osobitne pri našej práci a teší ma, že vás tu vidím tak početne, pretože je, vás, je tu oveľa viac e, zástupcov komisie, snad viac ako členov e, výboru. Ďakujem. Dúfam, že takto budeme pokračovať aj v budúcnosti. E, pre mňa postup absolutoria je jednak záležitosťou kontinuity a zmeny. Je dôležité, aby tu nešlo len o to, že niečo rozdúchame a potom na to zabudneme. Malo by to byť súčasťou cyklu, kde sa učíme, keď hovorím o tom, že sa učíme, myslím tým celoživotné učenie. A v tomto prípade by to mal byť inštitucionálny cyklus e, celoživotného vzdelávania. Ide tu o to, aby sme zlepšili e, riadenie financií v priebehu rokov. Nie je to jednoduchá záležitosť, ako povedal pani predsednička, je to štrukturálna dlhodobá zmena a treba zohľadniť aj externý kontext ale teraz máme prvý rok viacročného finančného rámca a vieme, že mnohé programy, ktoré boli zavedené v roku 2014, boli ešte zadefinované e, v predchádzajúcom programovacom období. Ale takisto tu máme možnosť čeliť výzvam. Ehm, máme tu možnosť dosiahnuť e, lepší e, stupeň využitia programov. Treba na tom pracovať. Už treba dospieť nejaký výsledok. Myslím, že s tým e, všetci súhlasíme. Je najvyšší čas, aby sme dosiahli novú rovnováhu. Už som to hovorila v mojich predchádzajúcich kontaktoch s komisiou, s generálnymi riaditeľmi, keď sme mali vypočutie vo svojej výročnej správe by mali zdôrazniť, aké výsledky sa dosiahli finančným riadením. Všetky zainteresované strany by sa na to mali podiel, myslím tým komisiu, členské štáty, parlament a dvor auditorov. Ak dovolíte, chcela by som rozvieť svoje poznámky do troch skupín. Najprv tu mám nové výzvy, potom kontinuita, absolutoria a potom prístup riadený výsledkami. Pokiaľ ide o nové výzvy, nové úlohy, musím povedať, že e, skutočne vítam novú štruktúru správy Dvora autoritorov, pretože sa zameriava na výsledky a ako pani predsednička povedala, bolo to pre nás všetkých e, veľmi príjemné prekvapenie. Ďakujem. Potom pokiaľ ide o rozpočet kapitole 3, tak e, dvor auditorov výraznil, aký rozmer je s tým spojený. E, takisto sa mi páčia aj e, časti, kde, sú, kde vzdielané riadenie a kde sa nachádzajú aj pilotné projekty. Nemali by sme zabúdať na to, že súd, dvor auditorov vydáva množstvo správ a množstvo mimoriadných správ a tie vychádzajú z auditov výsledkov. Chcela by som teda do prvej časti svojej správy zaintegrovať práve časť týchto mimoriadných správ, súladenie okruhov v našom rozpočte so správou je tiež e, veľmi dobré. Pokiaľ ide o kontinuitu, samozrejme, je tu niekoľko prvkov kontinuity. Prístup, ktorý je tu uvedený, nám dáva jasný prehľad o našich o politikách. E, celková chybovosť poukazuje na možnosti našich finančných zdrojov vo výške 4,4 To je iba pre informáciu tých, ktorí nemali možnosť prečítať si celé zhrnutie. Bolo to 4,7 v roku 2013, 4,8 v roku 2012 a 3,9 v roku 2011 a v týchto ťažkých časoch nezamestnanosti by Unia mala bojovať proti akémukoľvek plýtvaniu peňazí. Mali by sme uznať, že tu došlo k zlepšeniu. Videli ste 4,7 v roku 2013 a v roku 2014, takže došlo k istému zlepšeniu, ale toto zlepšenie je pomerne obmedzené. Musíme si priznať, že je obmedzené. Poprvé, nie je to naozaj akceptovateľné, že už 21. rok za sebou sú platby ovplyvnené chybovosťou, pretože dohľadové a kontrolné systémy sú iba čiastočne účinné. E, dúfam, že toto nie je pre vás priateľné, tak ako to nie je priateľné pre mňa. Správa Dvora auditorov opäť zdôrazňuje zodpovednosť členských štátov a poukazuje na e, viaceré transakcie, najmä v vzdielanom riadení, ktoré sú ovplyvnené chybovosťou, mali členské štáty k dispozícii dostatok informácií na to, aby napravili tieto chyby, ale tieto informácie sa neuplatnili a chyby sa nenapravili. Ale je tu tohto roku niečo nové. Poprvýkrát v dejinách dvor zistil rovnakú mieru chybovosti 46% pre priame riadenie ako aj zdieľané riadenie. Uh, musíme prevziať zodpovednosť, pretože keďže došlo k zvýšeniu chybovosti v priamom riadení z 3,7 v roku 2013 na 4,6 v roku 2014, v zdieľanom riadení došlo k zníženiu z 5,2% na 4,6%. Je pravda, že keby komisia bola využila všetky informácie, ktoré mala k dispozícii, mohla urobiť e, potrebné kroky, aby znížila výraznú mieru e, chýb skôr, ako sa tieto chyby urobili. Prístup, ktorý tu máme, je teraz veľmi náročný. Ide o to, aby sme zmenili e, spôsob zmýšľania, pretože keď komisia míňa prostriedky Európskej únie, či už spolu s členskými štátmi alebo sama, tak eh, by mala využívať tieto prostriedky na to, aby dosiahla spoločné ciele. Eh, takisto by naši manažeri mali vyhodnocovať výsledky svojej činnosti, aby sa prispôsobili novej realite. To eh, myslím si, že je úplne samozrejme odkedy máme Lisabonskú zmluvu, už to nie je iba záležitosťou zdravého rozumu, pretože komisia e, musí vyhodnocovať svoje aktivity a je to povinnosť e, v článku 318 e, zmluvy. Komisia už upravila svoje nástroje pre spravovanie, ale pokiaľ ide o článok 318 zmluvy, vyhodnocovacia zmluva, tak tam je naozaj priestor na zlepšenie. Je to takisto aj veľký priestor na zlepšenie v spôsobe, akým komisia informuje o dosiahnutých výsledkoch a môžeme hovoriť o týchto nových spôsoboch informovania. Keď tu máme niečo eh, také náročné, ako je definovanie eh, cieľov, eh, potrebujeme si aj povedať, akým spôsobom to budeme robiť. Nechceme vytvárať novú byrokraciu, nechceme mať nejaké nové dlhé správy. Mali by sme sa vyhnúť tomu, aby administratíva iba komunikovala s administratívou. A to je pravdepodobne to, čo podpredsednička Georgieva spomínala, keď hovorila o spoločnom eh, chápaní toho, čo je výkon, čo je výsledok, čo je pridaná hodnota a možno by som mala e, predsedovi dvora auditorov zaplatiť nejaký poplatok, pretože my sme našli toto spoločné chápanie slov, ktoré používame, preto by som mu mala niečo za to zaplatiť. Ďakujem vám veľmi pekne, pán predseda. E, už som poukázala e, vo svojich prvých kontaktoch s generálnymi riaditeľmi, že kľúčové indikátory výkonu by mali vychádzať z primeraných čísel a hodnot. Myslím si, že služby by mali spolupracovať, aby dosiahli hlavné politické ciele. Stratégia do roku 2020 vychádzala e, z hlavných iniciatív, ale partnerské dohody a programy dávajú venujú neprimeranú pozornosť týmto iniciatívam a programom a na stranách 88-89 e, správy dvora si to môžete prečítať. V rámci európskeho semestra boli vytvorené ďalšie mechanizmy pre spoluprácu so službami komisie a vznikli tu nové štruktúry a klastare novej komisii. A už e, minulý rok sme trvali na tom, e, že vnútorná e, štruktúra tejto komisie by nemala vytvárať novú byrokraciu v zásade, a všetci ste to spomínali vo svojich prejavoch, v zásade zjednodušenie a lepšia administratíva sú e, jednými z hlavných cieľov ktoré sa snažíme dosiahnuť. Zjednodušenie je potrebné, aby sme znížili chybovosť, aby sme e, dosahovali lepšie výsledky. Nie je to tak. To znamená, že keďže máme podpredsedu, ktorý má za úlohu koordinovať eh, prácu na lepšej regulácii s komisiou a pracovať s parlamentom, aby odstránil eh, zbytočnú byrokraciu, tak eh, možno by mal aj viac spolupracovať s výborom kont po pokiaľ ide o absolutorium. Keďže tu vidím e, toľko členov e, dvora auditorov, možno by bolo veľmi dobre, keby tu bolo aj toľko e, členov parlamentu, pretože chceme naozaj zjednodušiť našu prácu. No a na záver by som sa obzal, že podľa, počas absolútoria budeme mať určite príležitosť hovoriť o všetkých týchto veciach s komisármi a so službami budeme hovoriť o súlade, o výsledku, pokúsime sa tu nájsť e, rovnováhu medzi nimi. E, takisto sa pokúsime zvýšiť kapacity e, komisie a budeme hovoriť aj o spoločných zodpovednostiach. Náš cieľ jasný, chceli by sme formulovať návrhy tak, aby sme zjednodušili e, finančné riadenie, aby sme dosahovali lepšie výsledky. Mám aj veľmi konkrétne otázky, ale možno e, skončím tu a potom v ďalšom kole prídem aj s konkrétnymi otázkami. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ďakujem veľmi pekne. E, teraz budeme mať kolo, v ktorom sa vyjadria zástupcovia jednotlivých politických skupín a potom aj ďalší bolo by dobre, keby všetci hovorili tak krátko, aby sa dostali e, k slovu aj tí, ktorí budú chcieť odpovedať. Takže nech sa páči, teraz má kole, slovo. Pán kolega Sarvama. Ďakujem veľmi pekne. Iba som sa tu obzeral a vítal som všetkých, ktorí prišli. Ja zvyčajne hovorím za EPP. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Áno, zvyčajne hovorím za EPP. Takže môžem teraz hovoriť? Chcel by som sa poďakovať pánovi Kaldarovi, predsedovi Dvora auditorov, za to, že prišiel medzi nás a že nám poskytol veľmi dôkladnú analýzu toho, čo sa deje. Takisto sa chcem poďakovať pani podpredsedničke Georgieve eh, za to, že urobila všetko, čo sa dá za súčasnej situácie. Mám tu ale však niekoľko bodov, ktoré by som chcela spomenúť. Nechcem hovoriť príliš dlho. V prvom rade, eh, samozrejme, neplitvajme časom tým, že budeme stále hovoriť o chybovosti ako takej. Poznáme to. Tá chybovosť je tu, nemení sa veľmi. Musím povedať, že nesúhlasím s tým, keď sa povie, že celková chybovosť sa pomaly presúva správnym smerom a už som tu dosť veľa rokov a každý rok počúvam presne to isté. Takže by sme mali hovoriť o budúcnosti a nie o minulosti. A aby som prešiel rovno k veci, chcel by som povedať, že podľa mňa by sme naozaj ak chceme vidieť zmeny, ak sa chceme zbaviť chybovosti, tak potrebujeme zásadné zmeny v tom, ako robíme celú túto záležitosť. Pretože teraz my tak trošku E, pripomína ten starý príbeh o tom, ako si mačka naháňa chvost. A so všetkou úctou, pretože viem, že veci sa postupne robia lepšie, viem, že to e, vyšatuje nejaký čas a tak ako povedal spravodajca, tejto zmene nedojde zo dňa na deň, ale tu už nehovoríme o tom, čo sa deje zo dňa na deň. Ale musíme začať tam, kde to všetko začína. Nemôžeme teda očakávať členských štátov, že sa zbavia chybovosti. Komisia spolu s Európskym dvorom auditorov a s týmto parlamentom je v konečnom dôsledku zodpovedná kroky, ktoré tu vidím a ktoré musíme urobiť vzhľadom na tie výsledky, ktoré tu máme, ktoré vidíme vo výročnej správe, sú viac menej takéto. Musíme byť schopní popred, ale veľmi vopred, vyhodnotiť, aká je situácia a teda o mnoho skôr, než to robíme teraz. Musíme byť schopní vyhodnotiť investície vopred, nie potom. Musíme si kvantifikovať ciele a výsledky a musíme nájsť tie spoločné ukazovatele výkonu. Ale obávam sa, že skôr, než sa nám podarí čokoľvek naozaj zmeniť, potrebujeme vedieť, kde sa dajú najlepšie využiť naše spoločné zdroje. Presne tak, ako povedala pani komisárka. A myslím si, že to takisto znamená, kde sa najhoršie využívajú naše zdroje. Je to tá istá minca, len iná strana mince. Nemôžeme vedieť, kde získame najlepšiu hodnotu za naše peniaze, pokiaľ nebudeme vedieť, kde získame najhoršiu hodnotu. Takže toto je mimoriadne dôležité. Na toto sa naozaj musíme zamerať. A iróniou je, že sa zdá, že tie informácie máme. Že viac menej tieto informácie už máme a jednoducho musíme byť schopní urobiť ten posledný krok a využiť tieto informácie. Inými slovami, to znamená, ako to povedal pán predseda Caldera, že všetci musíme povzbudiť komisiu, aby plne využila svoju moc. A ide o to, aby sme získali naspäť e, zle minuté prostriedky. A takto sa dostávame opäť k jadru celej veci a som naozaj rád, že dvor auditorov sa na to tak strašne zameral. Ide o to, aby sme mali rozpočet, ktorý je využívaný na dosiahnutie čo najväčšieho naj, výkonu našich výsledkov. Je to cyklus. Musíme mať všetky tieto jednotlivé prvky na mieste nemôžeme násilne zmeniť smer, ktorým sa točí to veľké koleso. Inými slovami, musíme mať trpezlivosť. Ale kým nezmeníme spôsob, akým sa dívame na to, ako sa koleso točí, teda keď sa nepozrieme na to, kde dávame peniaze a či máme spoločné ukazovatele výsledkov. Nemôžeme očakávať lepšie výsledky, ako dosahujeme teraz. A verím tomu, že keď to urobíme tak takmer automaticky, e, získame nižšiu chybovosť a dosiahneme lepšie výsledky, pretože to sú e, dve strany tej istej mince Takže to je všetko, čo som dnes chcel povedať. Je to mimoriadne dôležitý deň pre tento výbor a len tak mimochodom, naozaj si myslím, že rozpočtová kontrola má svoje miesto v jadre celého tohto procesu. Pretože rozpočet založený na výsledkoch nie je iba niečo, čím sa chceme oháňať, ale to, ako sa to robilo posledné 10 ročia, to sa musí zmeniť. Pretože to nie je skutočný spôsob, reálny spôsob, akým to robíme. Nie je to ako keby to bolo z tohto sveta. A jednak musím tiež povedať, že hovoríme o peniazoch občanov Európskej únie. Takže naozaj tu musíme urobiť zmenu. Ďakujem. Presne tak. A v tejto súvislosti e, treba pripomenúť, že už sme predložili 21. E, prehlásenie o, o spolahlivosti. Teraz pani Ayala Sender. Ďakujem pekne, pani predsednička. V prvom rade sa chcem ospravedlniť, pretože som prišla trošku neskôr a bohužiaľ som um, uviazla v zápche. Uh, a chcem sa hlavne poďakovať pánovi Kalderovi, že prišiel, um, aby uh, poinformoval náš výbor. Dvor auditorov sa naozaj veľmi intenzívne zamýšľa nad spôsobom svojej práce. Vidíme to a myslíme, že to prináša aj výsledky. Takže srdečne blahoželám. Táto správa naozaj je veľmi podnetná aj pre nás poslancov. Samozrejme, že si uvedomujeme, že sú tu chyby, niektoré mm, sa vyskytujú dokonca systémovo a mm, uvedomujeme si aj to, že riadenie programov, celý tento systém riadenia programov je potrebné zlepšiť a ja viem, že vy ste sa presne zamýšľali nad tými oblastiami, kde tá chybovosť je najvyššia a kde by bolo naozaj potrebné zakročiť. E, Išlo o preplácanie a ďalšie oblasti, takže naozaj ďakujeme za vašu prácu, istotne nám veľmi pomôže. Myslím si, e, že e, dvor auditorov poukázal na veľké riziko, veľké riziko spočívajúce v tom obrovskom tlaku, ktorému je vystavený náš rozpočet, hlavne pokiaľ ide platby tento rok to možno nebude až také strašné, ale budúci rok bude určite ďalšia, ďalšia kríza s platbami, čo je teda veľmi nepríjemné. Po druhé, pokiaľ ide o nepriame financovanie a finančné nástroje, využívanie teda rôznych fondov, teda takto e, nedostatočné využívanie prostriedkov, mnohé e, z programov sú pod zaštitou eh, členských štátov s využívaním nástrojov ako napríklad Junckerov plán a tak ďalej. Čiže možno by bolo dobré sa na to pozrieť detálnejšie, neviem či dnes alebo radšej pri nejakej inej príležitosti, neviem. A ešte tretie riziko, tá platobná kríza, využívanie finančných nástrojov pre rozpočet, to boli tie dva prvé rizika a teraz tretie riziko, tým sú zmeny, pokiaľ ide o predvídanie, predpovedanie programy v rámci Junckerovho plánu znamenali e, potrebu zmeniť naše predpovede, naše odhady, pokiaľ ide o finančný rámec, spoločný finančný rámec. No a teraz máme utečeneckú krízu, nie je to nič nové, veď sa to spustilo už pred 5 rokmi. Na juhu Európy to už trvá naozaj roky, takže túto krízu si uvedomujeme, ale No skrátka dobrovoľne sme tú krízu dlhý čas ignorovali. Vedome sme ju ignorovali. Takže utečenická kríza ako ďalšie riziko, čo znamená, že budeme musieť znova prepracovať naše priority, presne ako povedala podpredsednička Georgieva, čiže zmeny v prioritách, na ktoré poukazujete aj vy teda väčšia miera flexibility pri využívaní rozpočtových prostriedkov. Ale zároveň to však znamená to, že je potrebné zmeniť predpovede, odhady, ciele, a bude potrebné presunúť z niektorých riadkov prostriedky do iných riadkov, hlavne do riadku určeného utečencom. Takže e, s týmto určite súvisia ďalšie rizika s takýmto presúvaním, e, s menami, e, ktoré sa budú v rozpočte diať. Rada bude tieto zmeny robiť. Rada sa naozaj zdráhala pokiaľ ide o príspevok k Junckerovmu plánu, k utečeneckému plánu a tak ďalej. Čiže hľadom na tieto nové výzvy, ktoré ste aj vy identifikovali, ako toto vôbec môžeme zvládnuť? Pokiaľ ide o trendy a chyby, vidíme potrebu systémovej zmeny. VFR samozrejme bude potrebné tiež pozmeniť. Taktiež otázka vlastných zdrojov. Vec, ktorú relatívne detálne preberáte vo svojej správe, aj komisia sa k tomu vyjadrovala, ale zdá sa, ako by komisia tie rôzne rizika s tým súvisiaci ignorovala. Takže naozaj je podľa mňa na čase, aj naozaj ten správny čas, ten systém celý prepracovať tak, aby sme naozaj mali prístup, ktorý vychádza, je založený na výsledkoch. My ste spomenali cieľe Európy 2020, že toto je rámec pre riadenie národných cieľov a poukázali ste aj v tejto oblasti. Tiež ste sa snažili ich nejakým spôsobom kvantifikovať a vypracovať ukazovatele, ale presne ako ste povedali, niektoré členské nevyužívajú prostriedky dostatočne, nie sú schopné ich absorbovať. Vrátanie tradičných programov, aj tých jednoduchších, ehm, Dovolte mi, aby som sa poďakovala komisii za ich prácu a to nadšenie, s akým sa púšťajú do reformy, zlepšovania systému, ale mm, pokiaľ ide o absorpčnú kapacitu a problémy s ňou súvisiace, e, mne by naozaj zaujímalo, ako by sme to mohli zlepšiť e, napríklad v priamých programoch, ako je Junckerov plán, alebo máme agentúry technickej pomoci, ktoré pomáhajú tým príjemcom aby tie prostriedky dokázali absorbovať. Ale ja osobne som nadobudla dojem, že tie agentúry tú prácu nerobia dostatočne. A teda, že preto sa tie prostriedky neabsorbujú a preto máme také problémy, aké máme. No a potom ešte finančné nástroje. Moja otázka na komisiu znie, čo plánujete urobiť, pretože máme Junckerov plán, zvýšenie finančných nástrojov v rámci európskeho rozpočtu. Dvor auditorov hovorí, že prostriedky sa nevyužívajú dostatočne. Čiže mňa by zaujímalo, ako tieto problémy vyriešime, ako sa postavíme týmto rizikám, pokiaľ ide o finančné nástroje. Ďakujem. Ďakujem. Kolega Čarnecký v mene ECR, nech sa páči. Thank you, Madam Chair. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážená pani podpredsednička komisie, pán predseda dvora auditorov, poslankyne, poslanci, členovia dvora auditorov. No pokiaľ ide o chybovosť za rok 2014, v prípade plade je to 4,4%, čo sa veľmi nevyšší od predchádzajúceho roku, 4,5 to bolo v roku 2013. Teda môžeme si blahoželať, že to nerastie. Ale prečo to viac neklesá? To je tá otázka. Taký nekonečný príbeh z toho pomaly vzniká. A vy ste povedali, že je to komisia, že sú to orgány členských štátov alebo nezávislí auditori, ktorí využívajú informácie, ktoré majú k dispozícii a že podstatná miera tej chybovosti e, by sa dala identifikovať a napraviť ešte pred vznikom. The more active action is needed on the side of member states, but what is... Čiže je potrebné, aby členské štáty boli aktívnejšie, ale aj Európska komisia musí byť aktívnejšia si myslím ja. Takže chcem zablahoželať dvoru auditorov za uplatnený prístup. Ja si myslím, že toto je uh, taký nový začiatok vo vašej práci. Ďakujem. Nicht? Du findest? Offensichtlich, Entschuldigung. Ja, Nächster auf der Rednerliste ist der Kollege Teurer für die ALDE. A teraz kolega Teurer za ALDE, nech sa páči. Dank, eh, Frau Vorsitzende, auch ich Áno, ďakujem pani predsednička. Ja sa sem mene ALDE srdečne poďakovať predsedovi Kalderovi a celému týmu dvora auditorov. Ďakujeme nielen za tú správu, ktorú teraz predložili, ale aj za celú prácu počas celého roka s tými osobitnými správami. Máme naozaj pocit, že pri tejto výročnej správe Ehm, je eh, teda táto celoročná práca zohľadnená. Kolegovia už povedali veľa rozhodujúceho správneho, preto by som sa ja obmedzil na zo pár bodov. My sme v minulosti dlho a intenzívne hovorili o otázkach metódy odhadovanej eh, kvóty chybovosti. Aj spravodajkyňa sa k tomu už vyjadrila. No a pokiaľ otázku, či sa ten systém dá nahradiť nejakým lepším, e, založeným na výsledkoch, tak e, aj tam e, Ďakujeme dvoru auditorov za jeho návrhy, ale v zmluvách máme taký základ, aký máme a preto vystáva otázka, čo nám, o čom vypovedá tá zistená miera chybovosti. Vypovedá o tom, e, že to, čo Európsky parlament rozhodol a požadoval, že toto prináša svoje plody, ja si to veľmi uvedomujem v tomto roku a chcel som to takto aj zdôrazniť. Vy vo svojej správe hovoríte, že korekčné opatrenia, ktoré príjmajú orgány členských štátov, spoločne s komisiou a toto bola predsa jedna z centrálnych požiadaviek v správe o udelení auditoria v predchádzajúcich rokoch, teda že komisia musí takéto korekčné opatrenia prijať a že toto prijatie viedlo k tomu, že tá odhadovaná miera chybovosti bola znížená bez týchto korekčných opatrení by to bolo bývalo 5,5% a s korekčnými opatreniami je to iba 4,4%. Ja mám pocit, že toto je e, dôležité, dôležitý odkaz, dôležitá informácia, že tá centrálna požiadavka Európskeho parlamentu, aby sa komisia postavila z odpovednosti a v zadielanej kompetencii poukázala na e, zodpovednosť e, orgánov členských štátov, že toto povedie k lepšiemu využívaniu prostriedkov a že sa naozaj zniží miera, zniží miera chybovosti. O to viac ma mrzí, že v niektorých oblastiach, napríklad v oblasti regionálnej politiky, alebo mestský rozvoj, alebo rozvoj vidieckých oblastí, že tam sa hovorí o tom, že konzekvenčné opatrenia používali ešte konzekventnejšie, že už teraz v tomto období, v roku 2014, mohla byť e, tam tá relatívne vysoká e, miera chybovosti 6,1%, napríklad v regionálnej oblasti a mestský rozvoj a 6,2% v e, rozvoji vidieckého priestoru, že toto mohlo byť znižené na senzačných 3,3%. Keď sa pozrieme na tie celé objemy, ktoré sa v rozpočte skrývajú za tými rozpočtovými riadkami, tak e, toto naozaj nie sú malé sumy ktoré sa e, dali takýmto spôsobom efektívnejšie využiť. Či sú tu ešte určité deficity v implementácii, alebo aby som to povedal pozitívne, ešte je tu potenciál na ďalšiu optimalizáciu, aby sme naše prostriedky využívali naozaj lepším spôsobom, pretože ide o prostriedky daňových e, poplatníkov, e, ktoré by sa mali naozaj efektívnym spôsobom využívať a môžeme sa vyhnúť nejakým chybným investíciám. Vy ste vo svojej správe uviedli aj viacero príkladov odražajú aj prácu skupiny ALDE, napríklad téma Europe Aid bola našou veľkou témou v minulosti, takže vy to tu uvádzate. Ďalej otázka tých chybných investícií do dopravy infraštruktúry, napríklad tie eh, slávne prístavy, kde nekončia žiadne lode, e, tie e, mytom spoplatnené cesty, ktoré nikto nepoužíva a tak ďalej, alebo letišná infraštruktúra. Toto všetko sú dôležité body. No a my ako kontrolóri rozpočtu očakávame od komisie, že do budúcna spoznané nedostatky v týchto oblastiach bude riešiť a že v členských štátoch v prípade požiadajú o vrátenie finančnej výpomoci z rozpočtu EÚ. Rozhodujúcim je samozrejme ale to, aby sme sa v budúcnosti vyhli vzniku takýchto chybných investícií. Ďalšia vec, ktorú som chcel načrtnúť, to je rámcový program, 7. rámcový program pre výskum. Vy tam opisujete ako malý a stredný podnik s projektovými partnermi, tuším, ich bolo asi 20 a oni teda urobili projekt, ktorý teda celkovo nemal mať nárok na podporu. Predstavujem si toho žiadateľa, ktorý sa plný nádeje, očakávaní obráti na Európsku úniu ako malý a stredný podnik, povie áno, chcel by som podporu na výskum a vývoj. E, tých projektových partnerov hľadá potom po celej Európe a spojí ich do takej siete, no a potom nakoniec konštatuje, že e, tie náklady, e, ktoré si tam vyúčtoval, sa vyúčtovať nesmú a teraz bude konfrontovaný s požiadavkou o vrátenie prostriedkov. Naozaj je potrebné tlačiť na to, nielen z hľadiska riadneho využívania prostriedkov, ale aj e, z hľadiska dôveryhodnosti alebo e, imidžu EÚ, e, aby sme sa vyhli takýmto, takýmto chybám, keď sa teda dá žiadosť a potom sa neskôr zistí, že e, nebol nárok na financovanie, tak e, toto samozrejme prispieva negatívnej komunikácii o EÚ. A ešte na záver ďalšia vec, e, ďalšia vec, ktorú vy detálne opisujete v vašej správe, to je orientácia na výsledky a otázka ďalšieho smerovania. No a tu sa chceme poďakovať podpracovničke Georgieve za to, že návrhy z dielne parlamentu z minulého roka prijala, teda ďalej forsirovať tento prístup a už aj v súčasnom systéme cieľov, teda stratégia EU 2020, aj tam by sa dalo možno niečo vylepšiť, alebo potom tie partnerské dohody, aj tam sa to dá No a mm, rád by som aj v mene ALDE povedal, že už teraz očakávame, že veci, ktoré už e, sa môžu urobiť v čestnom rámci, teda e, programové riadky, rozpočtové riadky, programy, že sa lepšie zamerajú na ciele stratégie Európy 2020. Keď sa to už dá teraz urobiť, tak je dôležité, aby sa to aj urobilo, hlavne keď je teraz tá previerka v polčase viadočného finančného rámca, aby sa pri tejto previerke v polčase tieto veci zvážili, aby sa tie programy naozaj zosúladili s cieľmi, ktoré boli stanovené v eh, tejto stratégii. A tá správa aj prichádza s tými indíciami, a čo by mohla komisia a členské štáty v tomto zmysle urobiť. Takže to som chcel zdôrazniť, rovnako ako to urobila aj pani Glavajová, naša spravodajkyňa. Ďakujem. sa páči, teraz sa vystupí rečník v mene skupiny GUE. Ďakujem pekne. Pani predsednička, hovorí pán Stas, dovolte mi, aby som sa poďakoval v prvom rade dvoru auditorov. Ja si myslím, že sme naozaj dobrí spojenci. Náš výbor, komisia a dvor auditorov. Vaša práca je pre nás naozaj neoceniteľná a veľmi si vážim to, že sa čoraz viac zaoberáte nie len kvantitatívnymi ukazovateľmi, ale aj kvalitatívnou stránkou. Tá nie len chybovosť, ale aj kvalitatívna stránka teda e, implementácia projektov súvisiacich alebo financovaných z rozpočtu EÚ. Takže vďaka na jednej strane. Na druhej strane však musím povedať, že už v tomto výbore pôsobím 16 rokov a už 17 krát mám dočinenia so správou dvora auditorov. A mm, musím priznať, že nie som až taký skeptik alebo pesimista, inak by som nemohol pracovať tak entuziasticky, ako to robím, ale aby som bol naozaj úprimný, ja si pokus predstavujem inak. Keď e, si uvedomíme, že vzťahy medzi parlamentom a komisiou za 8-17 rokov sa v podstatnej miere zlepšili. Pred 17 rokmi sme odmietli udelenie absolutória komisie, to bolo to dno v našich vzájomných vzťahoch, takže odtedy sa vzťahy iba zlepšujú a vzťahy parlamentu a komisie s jednotlivými komisármi, komisárkami a aj ochota na dialog sa extrémne zlepšila. A chcem sa poďakovať aj pani Georgieva za jej otvorenosť, takže spolupráca je dobrá. Môžeme klásť e, otázky všetkých, ktoré nám ležia na srdci a toto je fajn. Ja som si ešte nemohol prečítať celý dokument, e, zatiaľ som čítal iba zhrnutie. No ale teraz má byť tlačové oznámenie a čo tam mám teda napísať? Ja som sa rozhodol že využijem komuniké z minulého roka. Troška pomením čísla, ale inak veľa toho meniť nie je. Treba, poviem, text ten istý ako minulý rok, predminulý rok a tak ďalej, len trošku iné čísla. Dalo by sa to pochopiť ako vtip, ale pani Georgieva, vy ste vo vašom vystúpení povedali, že je potrebné získať znovu dôveru občanov a tiež ste spomínali systémové zmeny, že sa tieto neudejú zo dňa na deň, ale že je to taká každodenná práca. Dobre, no také toto je ten trend. Postupné zmeny, každý deň trošku, krok za krokom. Tak kedy, kedy budeme mať dvojpercentnú chybovosť, náš cieľ, eh, veď to ešte potreba 10 ročia. No, to ma nenaplňa veľkou nádejou. A ešte niekoľko konkrétnych otázok, nie je veľa, lebo to celé ešte bude predmetom rozpravy v Štrásburgu. Opätovne sa skonštatovalo, že 80 e, bolo vydaných v vzdielanom e, používaní, takže príslušnosť členských a zodpovednosť členských krajín je tu veľmi veľká. Samozrejme, že je tu stratégia znovu nadobudnutia prostriedkov 4,4%. Ale keď sa e, pozrieme na toto všetko oblasť od oblasti, tak neustále konštatujeme, že keď členské krajiny by si boli odviedli svoje domáce úlohy s informáciami, ktoré mali k dispozícii, mohol tu byť oveľa lepší výsledok 3 či 4 lepší. Nemohol som si naozaj e, prečítať všetko, len zhrnutie. Ale kde sú skutočne tie problémy, to je moja otázka e, spravodajkyni. Mali by sme hovoriť bilaterálne, mali by sme vytvárať kontakty, mali by sme sa snažiť hovoriť so všetkými a e, naozaj úplne priateľsky o tom hovoriť, aby sme riešili to, aby sa výsledok zlepšil. Otázka pani Georgieve. Je to cvičenie k rozpočtu 2014. Zodpovedný, zodpovedná za rozpočet a boj proti podvodom ste asi rok, takže do vašej zodpovednosti 14. rok vlastne nespadá, ale u 15. to vyzerá úplne iná. Keď znova skonštatujeme, že nedošlo k zlepšeniam, tak budeme mať politickú diskusiu. A moja otázka je nasledovná. Aké opatrenia vy príjmete, kde ste si už prečítali druhú správu, kde e, sa viedla, viedoli dialog, aké opatrenia ste prijali, máte akčný plán? máte špecifické opatrenia, ktoré ste prijali v posledných rokoch, aby v budúci rok sme mali naozaj sný pokrok. Nemusí to byť kvantový skok, ale možno snáď predsa 0,5% či o percento lepšie. To by sme určite veľmi privítali. Aj aby sme mohli sa postaviť oči voči euroskeptikom. Druhá otázka, viem, že diskusia nie je jednoduchá Týto diskusiu sme však už viackrát viedli, ale asi 10 rokov ju vedieme. Aké opatrenia si dokážete predstaviť, aby sa prinútili členské krajiny robiť si svoju prácu? Vždy sú tie úžasné vyhlásenia ministrov financí, že sa to zablokovalo, že sa to posunulo na administratívnu úroveň, ale keď po krát počujem komentár e, dvora auditorov, že vlastne tam je napísané, že členské krajiny mali informácie, vedeli, čo nefunguje, určité výdavky nemuseli sa odohrať. Čo budete robiť preto, aby ste proti tomu mohli postupovať? To je otázka na e, pani Georgievu, na pánu Kalderu. Nehovorím to ako pesimista, je to len konštatovanie. Teraz treba naozaj konať. Máme tu totiž ťaž, e, ťažké časy a pozitívne posolstvo by bolo v blížiacich sa rokoch naozaj na mieste. Teraz má slovo pán kolega Vali za FDD. Ďakujem i ja sa chcem poďakovať dvoru auditorov za prácu, ktorú odviedol. Máme tu veľmi užitočnú správu s množstvom e, užitočných informácií a i my by sme podľa mňa mohli naše politické kroky robiť lepšie. Otázku by som chcel adresovať na pani Georgievu. Ona teda k otázke e, utečenskej krízy. Tá je jednou z najväčších problémov, ktorých musíme vyriešiť. Toľko prostriedkov sa používa na tento problém. Mám veľké obavy, že len tak málo kontrol sa realizuje. V Taliansku napríklad sa použil systém na kontrolu týchto prostriedkov na utečeneckú krízu a myslím si, že tu treba konať preventívne, aby sme zabránili tomu, že tieto prostriedky sa spreneveria alebo že sa nevydajú správne. Chceme dať veľa prostriedkov i Turecku. Treba teda naozaj veľmi dobre preveriť, ako sa tu realizujú tie výdavky je to problém núdzový, ale keď to teraz riešime, musíme sa vyhnúť tomu, aby sme na druhej strane vytvárali ďalšie problémy. Dôležité je, aby sa dobre kontrolovali výdavky týchto prostriedkov. Práve pri verejnom obstarávaní to často pokrivkáva. Nie je tu transparentnosť, takže naozaj tu E, máme verejné prostriedky a preto je dôležité, aby aj občania boli zapájení. Nemôžeme staviať múry, musíme tu byť naozaj transparentní, musíme žiadať od občanov, aby sme robili čosi spoločne, aby sa prostriedky vydávali zmysluplne. Je tomu totiž tak, Chyby súvisia so zlou správou, často e, umyselne. E, je to e, zámer byť netransparentný. A keď my teraz tie, zavrieme tieto dvere, keď budeme hľadať ospravedlne, tak sa nám nikdy nepodarí zvládnuť tento problém. Nechcem byť po 16 rokoch v situácii Barta, že je, vlastne máme stále tie isté problémy. Potrebujeme nové nástroje. Musíme pracovať s internetom. Aby občania vedeli, čo sa deje ich, s ich prostriedkami, ich daňovými prostriedkami. A teraz ešte k otázke solnej správy. Máme tu návody komisie a aj e, dvor auditorov tu má e, návod k tým previerkám a naozaj určité veci sa neimplementovali. Napríklad dovoz, ktorý sa e, dostane do inej krajiny. Ako to budeme riešiť? Máme tu kontajnery, ktoré ktorí prichádzajú z tretich krajín, majú mnohé škodlivé, zdraviu škodlivé výrobky, je dôležité, aby sme mali príslušné kontroly. Tie treba jasne definovať, inak je tu nebezpečenstvo, že len z púhej snahy o zisky ohrozíme zdravie našich občanov hospodárstvu v Európe to tiež potom poškodí. Nemôžeme byť orientovaní len na zisk. Musíme i kontrolovať. Zisk samotný nepostačuje. Pokiaľ ide o platby, už tak opätovne sú tu zlyhania, to sme videli. I v Taliansku sú regióny, kde možno hovoriť o garant záruke pre mladých. Mladí potrebujú prostriedky štipendia pre mladých, ehm, stáže pre mladých, nož tak je tomu tak. Ehm, región platí, ale štát nevypláca potom regiónu trvá mesiace, než dostanú prostriedky a preto komisia členským krajinám musí vyzvať regióny, aby sa vyplatili tieto prostriedky k infraštruktúre, tak tu tiež nie to je také Eh, ľahké. Pri strojárstve, pri diálniciach treba financovať projekty, no už tak odhady e, následkov sa nerazujú dobre. A potom musíme ďalšími verejnými prostriedkami pokrývať investície súkromných osôb je dôležité, aby boli efektívne kontroly už ex ante, inak totiž vyhodíme prostriedky z okna a bude tomu to, že možno potom organizovaný zločin sa zapojí do verejných výdavkov. To sú len jednotlivé úvahy, ktoré sme už v rôznych správach e, tematizovali členské krajiny a komisia musia spolupracovať. Parlament ich podporuje. Aby sa zlepšil systém, potrebujeme lepší systém. Transparentnosť, zapojiť občanov na Európni EÚ, aby sme vedeli, ako EÚ správuje svoje prostriedky, inak nebudeme môcť konať efektívne. Už som to raz spomenul, treba zapájať občanov, potrebujeme prístup orientovaný na výsledok, inak neuspieme Tým pádom za jednotlivé skupiny, okrem FC, všetci vystúpili, ale chcú ešte vystúpiť ďalší 7 rečníci. Držte sa, prosím, dvoch minút. Teraz pán Celer. Vyskúšam to. Mnohé tu už e, zaznelo, ale nepovedal som to ja. Ja chcem e, poďakovať dvoru auditorov e, za túto správu i za osobitné správy, ktoré máme k dispozícii. Teda to ďakujeme. Včera som tú správu poprvýkrát videl, nemožno ísť do detajlov. Čo však povedali kolegovia, ak sa pozrieme na chybovosť, tak nie je to veľká zmena. Je to možno nový účtovný rok, ale tie isté čísla ako po iné roky, po roky predtým. Rovný, rovnaký postup. Aj otázka, odkiaľ pochádzajú tie chyby, nož tak otázka vzdelaného manažmentu, čierne skrinky e, pri prípade nespolahlivých dát. Tu je dôležité aby sme návrh našej pani predsedničky e, použili. Potrebujeme mať v národných parlamentoch partnerov, inak sa nič nezmení. Kolegovia v národných parlamentoch musia uznať, že tu ide aj o prostriedky ich daňových poplatníkov a že znášajú časť zodpovednosti pokiaľ ide o použitie týchto prostriedkov. Rok 2014 je, myslím si, stále rokom prechodným zo starého finančného obdobia do nového. Eh, väčšina zúčtovaní tých veľkých v oblasti financií, ako je kohezná politika alebo mnohé spolnohospodárstva, rámcový výskumný program, vychádza ešte z toho starého programu, Nové programy ešte nezačali. Partnerské dohody boli e, len nedávno uzavreté operačné programy len v priebehu roka. Kým sa to rozbehne, sme už v roku 2016 a tu chcem naozaj povedať to isté, čo na, pani predsedajúca. Mali by sme zvašovať, ako to vyzerá so stratégiou 2020. Stále programy vychádzajú z Lisabonskej stratégie spracovávajú sa tie staré programy. Máme teraz rok 2015, 20. rok sa nenachádza tak ďaleko. A tu som naozaj trošku kriticky, že skonštatuje dvor auditorov, že ani aj teraz, kde išlo o to e, uzavrieť nové operatívne programy medzi členskými krajinami EÚ, často ciele 2020 neboli ani obsahom, hoci sme to tak stanovili v nariadeniach. Tu musíme, myslím si, e, zapracovať hlavne strednodobý pohľad snáď pod e, dopadom aktuálnych udalostí veci koncipovať na novo. Tiež sa tu povedalo a apelovalo na našu zodpovednosť, že by sme dbali na to, že aby prostriedky sa použili samozrejme efektívne. Pokiaľ ide o tie nesplatené prostriedky, nám, tak tu nám píše e, účtovný dvor o tom, že sa tu nedostatočne posúdili investičné kapacity. Už tak to je vždy problém, Súčasne pri e, výkone rozpočtu hovorí o e, dobrých výsledkoch, ale to, že to neznamená, že by členské krajiny e, stratili rezervy vo výkonnosti. My sme celé naše zákonodárstvo pozastavili finančné rezervy pred pár týždňami bez zohľadnenia minulých období uvoľnili k výplate predbežné financovanie pre tento ro- bežný rok a budúci sme uvorili bez toho, že bolo jasné, či sa dosiahnu investičné cieľe. Tu si treba naozaj e, dopriať trochu seba kritiky. Prosím, budúci rečníci, neberte si príklad z dodržiavania času zo strany pána Celera. Pán Pirinsky. Stručne vyzdvihnem tri body, Pán Caldera nám mal naozaj podnetnú prezentáciu. Poprvé k tomu poviem, že veľmi správne myslím hovorí o tom, aký by mal byť cieľ tohoto celého postupu. A tu možno vnímať dva aspekty. Jeden, e, európsky rozpočet by mal lepšie investovať prostriedky, ale ešte rovnako dôležité je i oveľa rýchlejšie Druhá vec, aké sú výzvy pre dosahovanie takýchto zložitých cieľov, trošku rozporuplných už v svojej definícii. Nuž, je tu pretrvávajúca e, miera e, chybovosti v platbách. Veľa prostriedkov sa použije proti pravidlám. A tu sa dostávame k ďalšiemu stanovisku v jeho prezentácii. Väčšina operatívneho operatívnych prostriedkov EÚ sú riskantné. Kalkulácie platieb vychádzajú z eh, informácií tých príjemcov a tie sú veľmi eh, rôzne. Tu je dôležité vnímať kvalitu informácií, preto je rozhodujúce eh, držať riziko v únosnej miere, tu sme pokročili, snížila sa chybovosť o 1,1 Ako však tu zaznelo, mohlo sa udiať viac, ak by členské krajiny použili informácie, ktoré majú. Tu ste spomenuli e, vyhlásenie o zabezpeke. Neviem, či ide o národné. Po tretie potom pán predseda Caldera nám pripomenul nám zákonodárstvom, kde je naša zodpovednosť aby sa zabezpečilo, že e, jasné, aby bolo v týchto e, programoch, aký výsledok sledujeme a po druhé, aby bolo jasné, aké riziká môžu e, manažery príjmať a potom po tretie treba zabezpečiť transparentnosť pre európske politiky nepriamo financované z rozpočtu EÚ. Nové spôsoby financovania by finančné rizika by nemali prekračovať únosnosť e, kontroly. Ďakujem, že som prekročil o 35 sekúnd. Že som mohol prekročiť môj rečnícky čas o 35 sekúnd. E, vás by som pochválila, samozrejme. Chcela by som e, povedať, že v správe je uvedené, že tri štvrtiny štruktúrovaných projektov dosahujú ciele, to znamená, že e, nie, ani polovica nedosahuje ciele projektov zo štrukturálnych fondov a ostala tu štvrtina, ktorá vôbec nedosahuje ciele, To znamená, že máme jednu štvrtinu, ktorá sa minie a nemáme z toho nič. Dobre, že nás nepočúvajú daňoví poplatníci, pretože e, tieto údaje musíme ešte raz nejakým spôsobom interpretovať, čo sa stane s tou jednou štvrtinou. To sú teda e, prostriedky, ktoré sa minuli, ktoré sa radšej nemali minúť. A vôbec nemôžeme ani skúmať otázku pracovných miest, pretože tu nemáme nejaké kritérium na to, aby sme ich skúmali dosahujeme v téme rast a zamestnanosť tak strašne málo, takto plýtvame prostriedkami Európskej únie, keď tu nič v jednej štvrtine nedosahujeme. Takže to by bola moja otázka pre pani podpredsedničkovú. Čo vy si myslíte o tejto jednej štvrtine? A ešte by som sa vedela od pani podpredsedničky, čo sa deje v priamej správe poprvýkrát za týchto 21 rokov komisia zistila, že v členských štátoch je teda e, zlá situácia a o tom musíme hovoriť. A ešte e, tu máme odseky 6, 7 e, v odseku 667 sa píše, že nemáme vôbec nejakú kontrolu nad eh, prostriedkami, ktoré vydáva EIB, eh, pretože ich nemôžeme eh, kontrolovať, nesmieme kontrolovať v štruktúrálnych fondoch, nemôže to urobiť ani dvor auditorov. A potom je tu otázka, kto sa vôbec díva na tieto peniaze. Ďakujem za odpoveď. A teraz tu máme kolegy Novakov dve minúty. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne Pani predsednička, pán predseda Kaldera. Ja nemám také bohaté skúsenosti ako predrečníci, e, pretože ja som začala pracovať e, v parlamente na to výbor iba tohto roku, ale to neznamená, že som nevýhode. Chcel by som povedať, že pokiaľ ide o míňanie e, prostriedkov Európskej únie, tak tento výber je najlepším priateľom občanov Európskej únie, pretože my, eh, dvor auditora komisia, máme iba jeden cieľ a to premeniť 150 miliard na viditeľné ciele. Včera sme videli 4000 eh, strán čísel a údajov. Viete, čo to znamená pre ľudí eh, mimo tejto miestnosti? Nič, pretože oni nás posielajú sem, aby sme robili svoju prácu, aby sa potom preukazovali výsledky našej práce. Preto sa domnievam, že tu v parlamente, v komisii a v ECA nie sme tu len na to, aby sme e, rozprávali, ale aj preto, aby sme konečne niečo robili musím povedať, že my skúmame rozpočet e, tak, ako generál riaditeľ firmy skúma rozpočet svojej firmy a tiež chce dosať čo najviac zo svojho rozpočtu. Mám iba niekoľko pripomienok k správe a k rozpočtu vo všeobecnosti. Potrebujeme rozpočet s menšími a väčšími prioritami, ako máme teraz. Vďaka e, pani komisárke Georgiovej. A potrebujeme rozpočet zameraný a založený na výsledkoch nemáme financovať e, želania a sny, ale potrebujeme financovať potreby ľudí. Potrebujeme nájsť potreby podnikov a tie financovať, aby sme sa tam dostali e, čo najviac, že potrebujeme menej e, byrokracie, potrebujeme menej postupov. Som si istý, že už väčšina kolegov chápe, že čoskoro príde čas, keď budeme hovoriť o vlastných zdrojoch únie. Som si istý, že taký čas príde. Nebude to budúci rok ani ďalší rok, ale budeme hovoriť o vlastných zdrojoch únie, pretože platby členských štátov nie sú stabilné alebo nie sú momentálne dostatočné. Ak teda musím povedať niečo na záver, musím povedať, že zmena správnej ceste, ale musíme kráčať po tejto ceste spolu a po nemecky sa hovorí, že sme bratia v zbrane alebo sestry v zbraní, takže musíme urobiť všetko preto, aby sme znížili chybovosť a aby sme vytlkli čo najviac tohto rozpočtu. Ďakujem veľmi pekne musím povedať, že pokiaľ ide o brato a sestry zbraní, mám k tomu vlastný názor. Teraz e, má slovo kolega Von. E, ďakujem, pani predsednička. Chcem sa e, poďakovať dvoru auditorov, pani komisárke a spravodajcom sa dnešné príspevky. Samozrejme je dobré, že tie účty, ktoré sme podpísali, sú spolahlivé a že výber príjmov by mal byť bez chyb. Lenže tá chybovosť tu je, ale je tiež dobré, že sa poukázalo na to, že táto chybovosť neznamená, že to všetko sú podvody. Z 12 tisíc eh, preskúmaných eh, transakcií sa objavilo iba 22 prípadov predpokladaných podvodov. To znamená, že chybovosť je stabilizovaná, znižuje sa korekcie a výber nesprávne minutých prostriedkov sa tiež zlepšuje, čo sú teda dobré správy od, od dvora auditorov. Samozrejme, ešte stále tu máme chybovosť vo výške 4,4% a preto si myslím, že je užitočné, že na strane 14 tejto správy sú uvedené typy chýb. Toto nám dá príležitosť pracovať na týchto chybách a umožní nám to aj pracovať na tých chybách, ktoré sa najviac objavuje, aby sme ich mohli v budúcnosti odstrániť. Na strane 10 e, zhrnutia, ktoré sme dostali včera večer, sa hovorí o prístupe k auditu. A možno e, by sa tu mohlo vysvetliť, čo sa myslí týmto prístupom. Uh, ak máme znižovať eh, chybovosť, pani predsednička, tak eh, musíme povedať, že zjednodušenie je veľmi dôležité pre členské štáty, auditorov, príjemcov a tak ďalej. Eh, je to aj v nových programoch, napríklad koheznej politiky, kde sa hovorí o opatreniach pre zjednodušenie, ako sú napríklad spoločné usmernenia a ďalšie opatrenia ktoré by sa mali zaviesť a mali by sme hľadať ďalšie opatrenia aj pre ďalší rok. No a nakoniec by som sa povedať niečo o dôležitosti rozpočtu založeného na e, výsledkoch a takisto je dôležité, aby sme mali možnosť merať e, výsledky a výkon. Súhlasím so spravodajcom a s komisárkou, keď e, povedali, že musíme presne vedieť, čo budeme merať a akým spôsobom to budeme merať. Bolo by dobre hovoriť o tom, ale potrebujeme o tom viac podrobností. Komisárka a dvor hovoria o tom a musíme sa zamyslieť tým, ako to dosiahneme v budúcnosti. A chcel by som byť e, zapojený a aj náš výbor by mal byť zapojený do týchto diskusí. Ďakujem. Teraz tu máme kolegu Ešforsa. Ešforsa, ďakujem veľmi pekne. E, tí, čo tu sú už dosť dlho v tomto výbore, vedia, že táto správa je depresívne podobná správe z prechádzajúceho roka a z rokov predtým. Musím poznamenať, že správa je riadená požiadavkou súladu a každý rok sú to vždy tie isté oblasti, ktoré preukazujú tie isté slabé stránky. A tieto slabé stránky, žiaľ, často súvisia s tým istým. Nemali by sme zmeniť náš spôsob e, práce? E, pokiaľ ide o zložitosť regulácie, to je oblasť, na ktorej by sme mali pracovať. E, tu som ako zástupca spoločnej polnospodárskej politiky. Je mi ľúto, že musím e, povedať, že spoločná e, polnospodárska politika, ktorú máme teraz, je o 15 zložitejšia než tá, ktorú sme mali predtým. To znamená, že sa tu bude vyskytovať viac chýb. Nie je najvyšší čas, aby sme zjednodušili e, tieto otázky. Ak nevieme pripraviť programy, ktoré budú bezchybné, tak možno by sme mali zvážiť, že ich úplne vylúčime, pretože nemôžeme každý rok mať stále tie isté oblasti, stále s tými istými chybami. Už je najvyšší čas, aby sme niečo urobili. A hovorím to preto, že by som takisto chcel povedať, že tu máme naozaj rozpočet, ktorý je obmedzený. Toto nie je bezodný eh, rozpočet. Preto by sme konečne mali sa snažiť získať väčšiu hodnotu za naše peniaze, väčšiu pridanú hodnotu. A preto vítam eh, snahu komisárky eh, dosiahnuť rozpočet, ktorý by bol riadený alebo založený na výsledkoch. Mám eh, niečo, čo by som chcel povedať svojim kolegom v tomto výbore, voleným poslancom parlamentu. Vy máte pracovať podľa Lisabonskej zmluvy, máte e, plnú spolurozhodovaciu moc a mali by ste mať aj plnú spoluzodpovednosť. A nesmenili ste e, spôsob svojej práce. Sme volení zastupcovia občanov Európskej únie. My pracujeme za ich peniaze. Nie je už e, na čase, aby sme viac skúmali, čo sa tu deje, pretože ak to budeme viac skúmať, môžeme zlepšiť transparentnosť a zodpovednosť, ale môžeme zmeniť kultúru míňania prostriedkov v európskych inštitúciách. Ďakujem veľmi pekne. Teraz máme kolegu Šoltesa dve minúty. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Uh, hovorí pán Javor. Ďakujem veľmi pekne za vašu správu. Tak ako pán Bard a niektorí ďalší poslanci, aj ja musím povedať, že tu nie som ešte veľmi dlho, ale ak porovnáme túto diskusiu s diskusiou, ktorá tu prebehla v roku 2013, tak vidíme, že sa tu niektoré veci opakujú. Všetci chceme, aby sa znížila chybovosť. Všetci by sme chceli, aby rozpočet založený na výsledkoch bol úspešnejší. A takisto by sme chceli vidieť zjednodušené pravidlá. Ale zdá sa, že sa to nehýbe tak rýchlo, ako by sme chceli. Mám ešte jednu minútu, preto by som chcel zdôrazniť následujúce. Máme trošku viac ako 150 miliard eur dispozícií. Musíme rozdeliť tieto prostriedky medzi rôzne priority a pokiaľ ide o dvor auditor, to by som povedal nasledujúce. Európa 2020. Toto musí zohľadniť učetenskú krízu. To zmení financie v Európe. Povedala to aj pani popredníčka komisie. Musíme zmeniť stratégiu, musíme takisto znova premyslieť priority. Ak neurobíme finančné opatrenia teraz, tak nám e, náklady iba porastú a už potom nebudeme schopní pokryť náklady rozpočtom. Preto si myslím, že je dobre hovoriť o tom e, s komisiou aj s parlamentom. A ešte by som chcel povedať niečo iné. Prežívame krízu a musíme pripraviť rozpočet aj na túto krízu. Ale zároveň to musíme mať aj kontrolo monitorovanie. Niekedy musíme konať rýchlo a zabudáme na monitorovanie takých časoch nehovoríme o regulárnosti, efektivnosti a účinnosti a preto to bude mať dvor auditor ešte ťažšie v budúcnosti. Ďakujem veľmi pekne a na záver ešte tu máme spravodajkyňu a potom nakoniec bude mať pán Kaldera slovo. Nech sa páči. Martina, ďakujem veľmi pekne. Je veľmi zaujímavé vypočuť si všetky vaše námety a e, poznámky. Mám niekoľko otázok. Niektoré budú skôr filozofické alebo politické, ale v podstate si robím obavy o tom, ako tu hovoríme o tom, čo bolo v budúcnosti a čo bolo v minulosti a čo bude v budúcnosti. Samozrejme, nie som tu tak dlho ako niektorí kolegovia a tak ako povedal pán Markoval, nechcem tu byť o 17 rokov a viesť tú istú diskusiu, ale musíme si vytvoriť politiku založenú na dôkazoch. Pre mňa politika nie je filozofia, podľa mňa je to niečo praktické a pragmatické. A preto vítam správu Dvora auditorov, pretože ja môžem urobiť rozhodnutia o údajoch a dôkazoch, ktoré uvidím v správe. Pokiaľ nebudem mať tieto údaje ani dôkazy, tak nemôžem o ničom rozhodnúť do budúcnosti. Ako som povedala, bola to naozaj tvrdá práca. A z počiatku to bolo ako žart, ale nakoniec je každý žart e, vážny. Keď som si vypočula generálnych e, riaditeľov, keď hovorili o budúcnosti, o tom, ako zlepšia budúcnosť, povedala som nakoniec, dobre, ale pripomínam vám, že čoskoro budúcnosť bude minulosťou a výbor kont vám bude pripomínať, čo ste hovorili o budúcnosti, keď to bude minulosť. Všetky tieto diskusie sú dôležité, ale musíme ich e, dať na správnu mieru. E, chcela by som odpovedať na všeobecnú otázku podpredsedničky. Jedna sa týkala interinstitucionálnej e, skupiny pre rozpočet založený na výsledkoch. Samozrejme, parlament žiadal takúto interinstitucionálnu pracovnú skupinu a vy ste ohlasili, že komisia má v pomysle založiť takúto skupinu. Chcela by som vedieť, ako to vyzerá teda s touto skupinou a ako beriete do úvahy aj obavy, ktoré vyjadrila rada aký máte harmonogram na zavedenie rozpočtu založeného na výsledkoch. Po druhé, tu mám ďalšiu konkrétnu otázku. A čo komisia a komunikácie? My tu hovoríme o lepšej komunikácii, hovoríme o tom, ako komunikovať, o pridanej hodnote, o aktivitách ale nie som si istá, či komisia si myslí, že takto získa najlepší imič, keď práve správe podľa článku 318 e, odmieta povedať niečo FC. To už sa spomínalo, keď sme hovorili o absolutóriu pre rok 2000 ale podľa mňa to nerobí e, najlepší obraz komisie. No a potom tu mám otázky, ktoré sa týkajú správy a komisie. Pán predseda povedal veľmi zaujímavé informácie a to vidíte na, na stranách 76 a 77. Sú to informácie o členských štátoch, ktoré ešte zatiaľ nevyčerpali e, všetko, čo mohli z rozpočtu. Ide o 15 z ich ročných výdavkov a sú to 4 štáty e, a ostalo tu teda 15 e, čo je dosť veľa. Pýtam sa komisie, či uvažuje a berie do úvahy aj absorpciu týchto členských štátov a schopnosť absorpcie týchto členských štátov, keď pripravuje ďalší rozpočet. No a e, posledná vec, to, čo čítam na strane 151 mi spôsobuje vrázky. Ide o jeden z postrehov dvora auditorov a ide o 27 prípadov kvantifikovateľných chýb a tam auditori alebo iní mali dostatok informácií na to, aby napravili tieto chyby skôr ako prijali tieto výdavky. Keby boli napravené všetky tieto chyby, teraz hovorím o kapitole schopnosť tak e, chyba vás by bola o 2,8 nižšia. Toto mi naozaj spôsobuje vrázky. Kde bola komisia? Kde boli nezávislí auditori e, v tých e, chvíľach, keď mohli využiť tieto informácie, aby znížili chybovosť? Takže to bola moja posledná otázka. Ďakujem. Ďakujeme. A teraz za Kaldera, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ak by som sa poďakoval aj všetkým poslancom, ktorí pochválili našu prácu a našu správu. Sme veľmi vďační za, za vaše e, hodnotenie, e, teda hovorím to mene všetkých e, členov dvora auditorov, ktorí k tejto správe prispeli. Dovolte mi, aby som sa zameral na dva body teda aspoň trochu načrtov e, všetko z toho, čo spomínali poslanci. Ja som spomínal previerku v polčase vedočného finančného rámca, že e, toto je kľúčové, ak naozaj zásadne chceme zmeniť to, ako sa staviame k rozpočtu Európskej únie. A, a toto zahrňa jednak e, zamýšľať sa nad dlhodobými strategickými prioritami a nad e, programami financovania, aké máme, e, sú vhodné, čo môžeme urobiť, aby sme zohľadnili rôzne prvky, ktoré vstupujú do hry. A ja chápem frustráciu pána Stasa, ktorý hovorí, no už som tu 16 rokov, e, u mňa je to podobné a veľkú zmenu som zatiaľ nespozoroval, keď sa pozrieme na tie čísla, tak e, je istá frustrácia na mieste, ale e, musíme hľadať vpred. A jediná cesta je zmeniť naozaj zásadne náš postup. Zjednodušovanie. E, snažili sme sa o to, ale ja som bol som spravodajcom vo veci, ktorá veci skôr skomplikovala a vôbec nezjednodušila. Takže čo musíme urobiť? Poprvé je potrebné, aby naše priority z hľadiska toho, čo chceme dosiahnuť, aby sme to lepšie zosúladili a tie priority nie sú vytesané do kameňa. Utečenci boli prioritou už eh, v čase, keď Juncker pred eh, rokom prišiel eh, s tými bodmi. Bezpečnosť a migrácia tam boli. Jeden z fondov, ktoré máme, je fond na migráciu, utečencov, integráciu a tak ďalej. A to máme v väzačno-finančnom rámci, asi 3,12 miliardy to tam je na 7-ročné obdobie. Ale teraz máme naliehavú situáciu. Musíme situáciu naliehavo riešiť a na to je potrebný iný prístup. Čiže musíme konať rýchlo a reagovať. Súčasný systém to umožňuje do istej miery. Pani Georgieva to uznala. Robíme, čo môžeme, ale ten systém je dosť rigidný. Takže my hovoríme, že potrebujeme nový prístup, taký, ktorý prinesie väčšiu mieru flexibility, ale aj zakonodavci tu majú svoj diel zodpovednosti. My už roky hovoríme, že sú potrebné jednoduché pravidlá, ktoré sa zamerajú na konkrétne výsledky. Jasné ciele, jednoduché pravidlá, a transparentné nástroje vykazovania, pokiaľ ide o dosahovanie cieľu. Naďalej sa však menia pravidlá opačným smerom, komplikujú sa. A vieme, že jednou z hlavných príčin tej chybovosti, že túto nezapričinili členské štáty. Máme dôkazy o tom, že rovnaká miera chybovosti že nezáleží na tom, či je to vzdielaný manažment, vzdielané riadenie alebo iné. Keď sa pozrieme na rizika, keď je to program, kde dochádza k eh, preplateniu nákladov, tak tam je riziko väčšie alebo chybovosť je väčšia ako v prípade eh, programov, kde sa vyhodnocuje nárok. Čiže obviňovať členské štáty? členské štáty sme zauditovali, zistili sme v každom chybovosť, strany 61-62, tam máte grafy a tam vidíte tú chybovosť. Ale o toto nejde. Musíme sa pozrieť na to, prečo určité programy nefungujú a čo sa dá spraviť, aby sme odstránili pôvod chybovosti. A v Európskom sociálnom fonde sme videli, že Simplified Cost Options majú dopad na chybovosť. My sme prišli s jasným odporúčaním týmto smerom. Konštatovali sme, že jednotliví aktéry nerobia všetko, čo môžu, vychádzajú z informácií, ktoré majú a to platilo v každej jednej krajine EÚ. A tie informácie sú. Ja nechcem nikoho viniť. Ja by som sa radšej pozeral na to, čo môžeme urobiť, aby sme tie problémy vyriešili. Miesto nejakého obviňovania. Inak e, horúčku neporazíme. a Acilpíry nestačí, potrebujeme silné antibiotikum. A toto riešenie si vyžaduje, aby aj finanční manažery prevzali plnú zodpovednosť a to znamená dodržiavanie pravidel, musí robiť všetko, čo je v ich silách, aby splnili pravidlá a dosiahli výsledky. Pani Ayla Sander sa pýtala, čo s tým? A aj pán Pirinsky hovoril, že tam je rozpor, ako sa dá urobiť aj jedno, aj druhé. Ja by som povedala, že by sme sa mali viac zamerať na vydávanie rozpočtu iným spôsobom. Nie preto, lebo ho máme, lebo máme peniaze, ale preto, lebo chceme investície. To investovanie, nie vydávanie. Lebo keď hovoríme o utečencoch, tak ide o investovanie. Rozumné, lepšie. Taktiež eh, kontrolovať rizika. A zákonodárca musí uznať, že sú určité rizika, kde sa to dosiahnuť nedá. My sme ľudia, ľudia sú omilní, to je normálne. Ale dôležité, aby zákonodarcovia prijali rozhodnutie o financovaní určitého programu tým, že uznajú, aké finančné riziká sú s tým spojené. Finanční manažery musia vedieť, aké riziko môžu prijať. Niektoré programy, napríklad humanitárna pomoc, tak tie sa vyznačujú inou rizikovosťou ako vyplácanie miest úradníkom v európskych inštitúciách. Toto hovoríme. Hovoríme to implicitne ale myslím si, že zatiaľ zákonodárca explicitne neuznal takúto odlišnú mieru rizikovosti. Je naozaj na tom zakladácovi, aby tak urobil. A teraz otázky spravodajkyne pani Glabajovej, absorpčná kapacita. Áno, koncom roku 2014 4 členské štáty. A vidíte, ktoré to sú v vašej výročnej správe, je to v kapitole 2. Tak, 4 krajiny neboli schopné využiť prosvietky, ktoré im boli stanovené v plnej miere a predstavovalo to viac než 15 vládnych výdavkov v roku 2014 niektoré z týchto krajín. A vidíme to, že absolučná kapacita, tá priemerná, na celé obdobie 2013, koncom roku 2014, na úrovni EÚ predstavovala niečo viac ako 75 77 zhruba. A tie krajiny sú pod týmto priemerom. Niektoré nedosahujú ani len 70 tejto plnej absorpčnej kapacity. No a myslím si, že toto musíme vnímať ako prvok, ktorý je potrebné riešiť. Prečo sa krajiny stretávajú s problémami? Máme tu určité príklady, uviedol som ich v úvode a my vyzývame komisiu, aby sa od počiatku pri spúšťaní programovacieho obdobia zamyslela nad tým, či členské štáty majú tú administratívnu kapacitu, ako komplikované, komplexné sú tie programy, ktoré sa spúšťajú a tak ďalej. A musíme tiež uznať, že za posledné roky členské štáty mali problémy spolufinancovať. A aj toto zohráva svoju úlohu. Čiže absorpčná kapacita je problém, závažný. Lebo je tu veľký rozdiel medzi záväzkami a platbami v súčasnom spiačnom finančnom rámci, ale aj tie nesplatené záväzky, ich množstvo narastá a to je naozaj problém, problém, ktorý je potrebné riešiť. Takže flexibilita, už sa blížim k záveru, pani predsednička, tá je potrebná. Nemôžeme byť takí rigidní ako doposiaľ. posiaľ. Rozpočet a vedočný finančný rámec sú nástrojmi na určité ciele, na určité účely. Nie sú samoučelné. A nemôžu brzdiť Európsku úniu v investovaní prostriedkov tam, kde je to potrebné, v investovaní tam, kde tie prostriedky naozaj môžu zmeniť životy občanov. A súhlasím s podpredsedničkou Georgievou, ak neobnovíme dôveru občanov tak tak oni nebudú naozaj vidieť, ako pozitívne mení Európska únia ich životy, tak dôveru nezískame. A jedným z nástrojov na to je európsky rozpočet. Ak európsky rozpočet neprináša matateľné výsledky pre občanov, tak o dôvere môžeme iba snívať. A ďakujem pekne za túto príležitosť. Prepačte, že musím odísť, ale kolega Lazarus Lazar tu zostane a bude zastupovať našu inštitúciu. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne, pán predseda. Ďakujeme za vašu prítomnosť aj za vašu prácu a tešíme sa na spoluprácu na celý ten postup, lebo je naozaj dôležité, čo my teraz s tými závermi dvora auditorov urobíme. A ak s tým neurobíme nič, tak eh, budeme spolu v tom, čo povedal pán predseda že chýba ten konkrétny dopad európskeho rozpočtu, že chýba dôkaz e, užitočnosti európskych peňazí pre európskych občanov. Takže ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Dovidenia. Pani podpredsednička Gargieva teraz dostáva slovo, aby sa vyjadrila k tomu, čo tu odznelo. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem aj predsedovi Kalderovi za jeho prácu a za a to, ako naozaj jasne reagoval. Ja na to budem môcť nadviazať. Pani predsednička, mm, máte naozaj pravdu, keď hovoríte o tej výkonnosti. E, vy ste mi povedali, že slova sú jedno a kroky sú druhé. E, mňa mrzí, že som nehovorila detailnejšie o tých našich krokoch, a tie sú naozaj evidentné. Áno, dvor auditorov e, správne hovorí o potrebe zamerať sa viac na výkon a že v minulosti to nebolo postačujúce a práve preto v novom programovacom období 2014 až 2020 sme zaviedli výkonnostný rámec a mm, oveľa podstatnejší e, systém vykazovania toho, čo tie prostriedky naozaj prinášajú. A tiež e, rozpočet sa zameriava na výsledky, e, že toto je priorita. Priorita číslo 1 v našej práci, nielen pokiaľ ide o rozpočet, ale aj pokiaľ ide o riadenie ľudských zdrojov napríklad v komisii. Čiže čo robíme konkrétne? V novom rámci Poprvé máme sadu indikátorov, ktorá pomáha vytvoriť lepšiu koreláciu medzi využitím peňazí a tým, aké výsledky to prináša. Jeden z poslancov, tuším, povedal, že asi v roku 2016 budeme mať možnosť ukázať, že ten nový výkonnostný rámec naozaj existuje, lebo toto programové obdobie sa ešte len spustilo, ale máme tu už určité indicie toho, že to funguje. Napríklad zvýšené zvýšená, zvýšená účasť na výskume a vývoji malých a stredných podnikov, tvorba pracovných miest, potom Erasmus+, potom zamestnateľnosť, e, zlepšená zamestnateľnosť tých, ktorí absolvovali pobyt v rámci Erasmus+ a bude chvíľu trvať, kým budeme schopní preukázať, že tento nový rámec sa naozaj vylepšil. Máme tam uh, výkonnostnú rezervu, rezervu, to je teda taký stimul. Budete lepšie, dostanete viac peňaží, peňazí a toto sa bude ešte zlepšovať uh, v ďalšom období. Máme taktiež skupinu, ktorá sa zaoberá týmto zameraním na výsledky, stretáva sa pravidelne a snaží sa pôsobiť eh, prierezovo, tak aby sme eh, skoordinovali jednotlivé oblasti. Ale je tu jeden handicap, eh, ktorým bohužiaľ máme, a to viete, a to, že členské štáty nemajú mandát alebo nemajú povinnosť rovnakú sadu indikátorov uplatňovať. Čiže oni, keď vykazujú vo svojich správach, tak e, hovoria možno o jablkách, e, banánoch a pomarančoch. My máme možno trochu inú štruktúru. E, áno, možno mm, to vyzerá pekne, tá prezentácia je taká štrukturovaná, ale my máme iné indikátory. Čiže bolo by dobré, keby e, sme e, tento handicap prekonali. Po tretie, záväzok vytvoriť medzišcelnú skupinu, aby bola plne funkčná. Pravda, keď sa pýtala, čo sa deje, my žiadame, aby sa rada prejavila na najvyššej politickej úrovni. Oni chcú, aby to bolo skôr technickejšieho charakteru. Myslím, že tá skupina by mala mm, to vie skôr z politického hľadiska. Ja dúfam, že aj parlament eh, čoskoro zaidentifikuje eh, svoje členstvo, kto by tam za parlament bol. Možno je to už aj vyriešené, alebo takmer vyriešené. No a my sme ochotní to spustiť. My sme pripravení. A teraz sa snažíme uh, všetkých dať dohromady. Takže ďakujem za túto otázku. Aspoň mám možnosť znova eh, zdôrazniť náš prístup. Je naozaj potrebné, tá skupina začala fungovať čo najskôr, ak naozaj chceme v podstatnej miere vplývať na obdobie, na obdobie 2014-2020. A ešte posledná vec, nevne dôležitá, výkonnostná kultúra aj pre náš personál. My pracujeme na príprave aktivít a programov, e, takých už tých signálov pre e, personál, pretože je dôležité, aby si to osvojili tí ľudia, e, aby naozaj tá na výsledky zameraná stratégia mohla fungovať. Ale je potrebné byť naozaj obozretný, pokiaľ ide o pridelovanie hlavne pokiaľ ide o Európu 2020. Sú to tri problémy, ktoré si musíme uvedomiť. Poprvé, náš rozpočet predstavuje iba 1% HND. Členské štáty, čo oni urobia sa celým svojim rozpočtom, áno, na toto čiastočne vplýva európsky rozpočet, ale nemôžeme očakávať úplné zosúladenie, ak členské štáty sami takéto zosúladenie neurobia. Menia sa priority, náš svet je čoraz častejšie vystavený šokom a preto sa ciele a priority menia častejšie než v minulosti. A po tretie, ani v ideálnom svete by nebolo jednoduché prisúdiť e, dopad konkrétnej časti rozpočtu. Čiže ja nechcem nejako dávať ruky preč a zbavovať odpovednosti, ale chcem eh, upovedomiť na všetky aspekty témy, o ktorej tu hovoríme. A prepačte, ešte by som reagovala na eh, otázku časového harmonogramu, pokiaľ ide o rozpočtovanie vychádzajúce z výkonu, oznámenie plánujeme a tam sa detailne opíšu naše ciele aj e, s tým spojené časové limity. To by sme mali zvládnuť do polovice roku 2016. Po druhé, súhlasím s tým, že je dôvod na obavy, pokiaľ ide o priame riadenie a chybovosť tam 2%, o toľko to mohlo byť nižšie a spravodajkyňa na to poukázala naozaj veľmi opravnenie, pýtala sa, čo sa deje. My sme to celé zanalizovali detálne, 2,8%, asi 1,4% pochádza eh, z chýb certifikátu, prevádzkujúcich auditorov 0,4 to sú chyby v, vo verejných tendroch na národnej úrovni a ten zvyšok e, za to povedáme my, komisia. Čiže musíme sa samozrejme zamerať na tie príčiny tých chýb a my si myslíme, že najdôležitejšou príčinou je neadekvátna práca certifikujúcich auditorov a národných orgánov. A to 1% tá predpovedá komisia, keď to analizujeme, tak vidíme, že sa to bude znižovať. Prečo? Pretože určite to do veľkej miery súvisí, e, že viac než polovička je týchto nákladov vyplýva z oblasti, ktorá by v rámci horizontu 2020 ani nevznikla. V minulom období pravidlá boli nesprávne, opravili sme ich s horizontom 2020, avšak máme e, to, to, e, menej než 0,5% je náš, na, na náš vrúb, ale robíme všetko preto, aby sme prijali e, tie potrebné kroky. Ako môžeme chrániť E, ako spôsob u tých finančných nástrojov, ako posunúť sa, pretože nie sú absorbované. Ako sa to zamýšľa v článku 147 finančných nariadení, e, a to je v delegačnom rozhodnutí a keď sa ten e, nástroj spustil, to by mohlo e, viesť k rozsiahlým nerovnovám, pretože v, e, tu boli v, e, hotovostné výplaty vopred. Ako vidíme, tie platby nie sú nad týmto stropom, pokiaľ ide o merateľnosť, aby sme zmanéžovali to riziko. Tiež som sa ma spýtali, tak povediac, e, tá, tá, tá, lop, ten, ten, tá lopta je na mojej strane kurtu, čo teda urobíme? No už tak očividne e, naše zameranie ide dvoma smermi. Nie len pomôcť členským člen, krajinám, ale vyvíjať tlak, aby robili správnu vec. Jedna vec tu ide o to, e, neustávať pri tých čistých korekciách, Mysl- verím, že keď že tu bude v potrebnej chvíli primeraná reakcia. Ak teda vedíte, ak budú veriť, že to môže fungovať, budú proaktívne pri zabránení chýb. Určite je to dôležitý stimul a určite si viete predstaviť, že na nás je vyvíjaný e, veľký tlak, aby tie korekcie sa neuplatnili. E, kolegovia v príslušnom e, generálnom vieteľstve musia byť tými zlými. Mali by sme byť schopní to dosahovať a poviem vám nasledovné. Keď som začala v tejto oblasti byť zodpovednou. E, dvor auditorov je tu je celkom jasný. Jednoduché pravidlá znamenajú menej chýb. Prečo nepostupujeme agresívnejšie? Ja, tá odpoveď bola, že je to, naiv, je to naivné. Pokračujte v snívaní. Začali sme jednoducho. Ak všetci interne i z tejto skupiny prichádza a kým skončíme, máme 15 viac komplikácií, než keď sme sa zjednodušenie začali. V aj v tejto oblasti teda máme posledný, posledný pokus. Viem od ostatných komisárov, že to myslia veľmi vážne. My im pomôžeme, ako len môžeme. veľmi im pomáhame. V konečnom dôsledku, keď tu máme radu a parlament a komisiu, vidíme, kde v konečnom dôsledku budeme. Toto ma privádza k medziinstitucionálnej skupiny, musí to byť na politickej úrovni politický záväzok, aby to tentokrát fungovalo. Bude len zahábením, keď budeme zase len e, opakovať po celé roky a budeme tam, kde sme boli pokiaľ ide o systém utečencov, súhlasím. Kvôli tomuto sa mi zle spí, pretože musíme prejsť e, tým smerom, kde budeme pomáhať členským krajinám i krajinám, odkiaľ prichádzajú utečenci v, v širšom rozsahu. Vytvorili sme nové dva trastové fondy Sýria, Afrika. Pozeráme sa na kontrolné systémy. A jedna z vecí, kde proaktívne konáme, to je použitie nových technológií, osobitne pokiaľ ide o pomoc konečným príjemcom. Potrebujete prostriedky jednotlivcom, rodinám a my sme sme sa veľmi so záujmom zaujímali o digitálnu hotovosť ako môžeme presúvať prostriedky bez toho, že by sme fyzicky sa ich dotkli, aby nes, ne, neprechádzali z jednej strany na druhú. A to samozrejme zlepší tra, transparentnosť a zodpovednosť. Nové technológie tie, tie nám výrazne pomáhajú. E, nemyslím si, že sme robili dostatočne, aby sme ich využili. Ďakujem však za to, že ste E, to nadnesli. Určite to bude pre nás priorita. Pán Pirinsky hovoril o národných e, uisteniach. Štyri členské krajiny, myslím si, doteraz. Už spolo som prehnania, asi optimistická, máme tu tri členské krajiny. Bolo by dobre, keby sme vedeli spolupracovať národné parlamenty, aby sme videli, ako možno postupovať Počula som tu od viacerých rečníkov o, o probléme absorpcie. Môžem vám povedať len toľko, že chcem tu pochváliť pani komisárku Kretu. Ona e, vedie túto pracovnú skupinu pre lepšiu implementáciu. Ako výsledkom budúci rok súdny e, dvor auditorov bude vidieť, že výrazná pomoc ide krajinám s limitovanejšou absorpčnou kapacitou, pretože to nie je len otázka absorpcie prostriedkov, je to i otázka, ako dobre využite prostriedky s menšou chybovosťou. Niektorí z rečníkov vlastne sú z krajín, kde e, bol taký problém. Predseda, predsedkynia sa pýtala na to, že štvrtina to nedosahuje ciele. Jeden z aspektov je ten, že nie všetky projekty sú dovršené. až po uzavretí projektov mnohé z nich prichádzajú, takže dúfam, že toto sa cvrkne po tom, čo sa dovrší viac projektov. Máte pravdu, že máme tú situáciu, v ktorej ak chceme využiť prostriedky, ak chceme použiť prostriedky, že totiž tá otázka, čo presne tu dosahujeme, sa stáva druhotnou. Nemyslím si, že tak bude tomu do tej miery v budúcnosti, pretože smerujeme k zošnurovanejšiemu prostrediu rozpočtu. Problém je, že tie návyky sa ťažko odstraňujú. Musíme sa, e, sa takto zameriavať. E, obávam sa viac v budúcnosti, e, že sa budú meniť cieľy, ako to budeme riešiť ako budeme posudzovať dobre, či je to oprávnené alebo nie. A to je dôležitá práca, ktorá nás čaká. Pokiaľ ide o Európsku investičnú banku, samozrejme ona má svoj vlastný mechanizmus. Ľutujeme však, že e, tu nebol prístup pre e, dvor auditorov. Rokujeme teraz s Európskou investičnou bankou. Veríme, že tu bude pozitívny e, dopad na tieto rokovania a súdu vysielame signály že e, pracujeme tu vážne. Pokiaľ ide správa 318 k FC, túto, budeme to sledovať. Beriem e, do úvahy vaše obavy. Nemám teraz okamžitú odpoveď pre vás. Je to zodpovednosť e, generálneho riaditeľstva pre rozpočet, Určite sa však vám ozvem s, e, podrob, s podrobnosťami. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujeme veľmi pekne za tento hĺbkový nástin. Ne, e, počula som však odpäť, čo sa udialo, že, že chyb, úloveň chybovosti je rovnaká ako v e, krajinách. Keď to som odpovedala, keď priamom manažovaní je to 2,8, ako som povedala. Tu máme administráciu a tu sa veci nemenia. A potom tu máme osobitnú kategóriu e, konkurencieschopnosť, kde chybovosť e, sa zvýšila tých 2,8%, ktoré sa nemali realizovať, sme analyzovali. Naše posúdenie je také, že certifikovaní e, auditori by malo byť našim cieľom, pretože 1,4 ide plus pramení odtiaľ. Máme zodpovednosť vo výbore, pretože máme percento, ktoré súvisí s aktivitami e, komisie. A tu sme to rozdelili e, na asi jeden percentuálny bod, kde podľa nás je problém vyriešený, lebo sa zmenili pravidla, už sa to neudeje E, len trošku menej ako pol, percento, pol percenta, kde e, budú špecifické kroky. E, odpovedala som na otázky spravodajkyne, ale boli to i vaše otázky, pani predsednička, máte pravdu. Ďakujeme. Ešte slovo dám pán Lazarov a potom ešte raz spravodajkyni. Ďakujem. My v tvore auditorov e, sme povzbudení skutočnosťou, že ste sa zaoberali našou správou. Ďakujeme vám za vaše pozitívne komentáre. Ako sme boli avizovali už dávnejšie, ide tu o prvý krát prvú výročnú správu a chceme, aby táto správa bola E, nástrojom pridanej hodnoty v rukách e, zákonodarcov. Poskytujeme dodatočné informácie k chybovosti a budeme na, na, v tom i pokračovať. Budeme si vymieňať názore s aktérmi, s, s vami. Asi ste si všimli, že Nemáme tu kapitolu e, e, oddeliť 3 e, občianstvo. Bude to o rok. Dôvod, že sme neprezentovali kapitolu k tomuto okruhu číslo 3, pretože sa ťažko prehrízame prechodom medzi tými obdobiami a programovanie sa dialo skôr. A preto, pretože je tu relatívne e, malá, malý rozsah bezpečnosti a občianstva ako e, okruhu. Tak tu Ďakujem vám v každom prípade za povzbudivé slova. Uh, Ďakujeme. My e, budeme mať ešte viac, by sme boli ešte viac povzbudenia, keby sme boli mali určité špecifické odporúčania pre konkrétne krajiny, alebo keby ste nám boli mohli prezentovať i názory E, súdny dvor, ako túto otázku možno riešiť, krajinské odporúčania. My sme pochopili, že máte problémy. Preto by asi bolo inteligentné mať prídanú hodnotu, aby sme sa mohli zacieliť oveľa lepšie na našu prácu. Ďakujem, to je koniec tohto bodu programu. Nechcem otvárať nový okruh. Tým, tým pádom končí verejné náčo zasadnutia. Vám ďakujeme, pani, pani Georgieva, i kolegom, ktorí e, tu už asi ne, ne, nechcú zostať. Máme totiž zasadnutie e, iba hovorcov skupina, tí, ktorí nemajú takýto mandát, prosím, opustite sálu. E, rokovanie bude prebiehať e, ďalej mimo, bez e, verejného vysielania.